Good afternoon, dear colleagues. Uh, I propose to start. Príjemné popoludne. Navrhujem, aby sme začali. Postupne kolegové budú prichádzať. Po veľmi nabitom dopoludní, mnohých zaujímavých témach. Máme zaujímavé popoludnie pred sebou, mnoho zaujímavých tém. Neskôr politika malých a stredných podnikov, potom komisár Timmermans, a potom tie navigačné systémy. Najskôr však sa budeme venovať výmene názorov s komisiou o politike malých stredných podnikov a potom okamžite prezentácia Európskeho dvora auditorov, mimoriadná osobitná správa, efektívne inovatívne e, výzvy zamerané na programy v kontexte malých stredných podnikov. Máme tu medzi nami pani Kristy Schreiber, je to riaditeľka pre program COSME, politika malých stredných podnikov. Pripomínam, že keďže malé stredné podniky sú súčasťou našej práce, zúrazňujeme význam malých stredných podnikov v kontexte priemyselnej politiky, ekologického dohovoru, výskumu a inovácií a pri mnohých iných príležitostiach je to prvá diskusia na tému politiky voči MSP. V tomto legislatívnom období Európska komisia presadila e, svoju politiku MSP horizontálne v rôznych programoch a iniciatívach. Ale pani Schreiber nám teraz priblíži celkom iste podrobnejšie, ako tieto jednotlivé prúdy sa navzájom doplňajú, v čom zaznamenali úspech, v čom menej aké majú plány do budúcna. Máme 45 minút k dispozícii, o niečo menej. Začali sme totiž s malým oneskorením, ale myslím, že máme dostatok času si to prediskutovať a budeme postupovať nasledovne. Najskôr dostane slovo pani riaditeľka. Tá nám odprezentuje v dĺžke 10 minút svoje úvodné slovo a potom budú nasledovať vaše vystúpenia, prioritní koordinátori alebo ich zástupcovia, ale tiež ostatní iní kolegovia prítomní sa môžu vyjadriť. A na záver opäť dostane slovo pani Šreber, aby odpovedala na vaše otázky a tiež sformulovala nejaké závery. Nech sa páči, pani riedilka, máte slovo. Ďakujem. Vážení poslanci, som veľmi vďačná za to, že máme priestor diskutovať dnes na túto tému. Ako riaditeľka pre politiku MSP v DG Growth sa vyjadrím k týmto témam, ktoré spadajú do našej pôsobnosti a síce aktuálny politický rámec MSP a tiež sa podelím o prípravné kroky v súvislosti s blížiacou stratégiou MSP ktorá, ako viete, je naplánovaná na 10. marca. Už ste diskutovali s komisárkou o tejto téme. Chcem zdôrazniť, že dlhodobý dialog s vašim výborom je pre nás veľmi dôležitý. Aj v minulom volebnom období sme toho dosiahli už veľa spoločne a preto som za túto príležitosť veľmi vďačná. Viete, že predsednička von der Leyen sa vyjadrila, že MSE MSP predstavujú všetko to, čo je dobré v našej ekonomike, keďže sú súčasťou tejto ekonomiky, ktorá prenáša výsledky ľuďom. Európsky parlament tiež je silným hlasom na podporu MSP. E, myslím, že naše spoločné úsilie už toho dosiahlo veľa. Keď sa pozrieme na program COSME, v minulom voľnom období. Tu sme dosiahli veľa, čo sa týka prístupu k financovaniu. Um, viac ako pol milióna MSP získalo viac ako 30 miliónov eh, vo financovaní vďaka pôžičkám a tiež 15 eh, fondov sme pokryli investíciami, čo by sa inak nepodarilo. Ďalej máme sieť Enterprise Europe. Tam rozdielu podporu 625 centier organizácií ktoré pomohli 250 e, tisícom MSP, aby sa zvýšila aj konkurenceschopnosť a rast. A tiež podporujeme ľudí s ambíciami rozbehnúť e, svoj vlastný podnik. 10 tisíc mladých podnikateľov sa e, zúčastní do konca tohto roka našho programu na pomoc podnikateľom. Pôvodne to bol pilotný projekt Európskeho parlamentu. Je to teda vynikajúci príklad toho, ako vynikajúca myšlienka vznikne v Európskom parlamente a potom sa ďalej rozvinie a ďalšia téma, tá sa prejednávala tu aj vo výbore IMKO. A tá sa prelakala tiež veľa pozornosti. Myslím, že sa nám podarilo znížiť omeškania v platbách pre MSP. Aj to je podľa mňa dôležité. To sa nám podarilo znížiť o 10 dní. Pre MSP je to dosť dlhá doba, aj keď pre nás to nevyzerá byť možno ako dlhodobie. dobie Tie dve hlavné témy, kto, s ktorými sa potýkajú MSP, najviac sú nasledovné. Jednak transformácia k udržateľnému podnikateľskému modelu a v druhom rade, ako čerpať výhody z digitalizácie. To všetko v snahe zaistiť e, sociálnu koheziu, aby sa na nikoho nezabudlo, aby MSP boli plne zaintegrované do sociálneho regionálneho nastavenia v Európe. Tiež zdôrazním, že pre podniky je síce ľahké rozbehnúť svoju činnosť v Európe, ešte stále je problém s rastom. S so hospodárským rastom chceme uľahčiť MSP, aby sa mohli ľahšie rozrastať, aby sa stali aj globálnymi hráčmi a inovátormi. Tomuto sa teda venujeme v snahe byť na polze doby a tiež prispôsobiť tomu aj naše stratégie. Chcela by som ešte zdôrazniť, že budeme vychádzať z doteraz dosiahnutých výsledkov aj v ďalších krokoch. Nová stratégia MSP sa zameria na MSP všetkých veľkostí, všetkých druhov, od tých tradičných startupom, s upom od malej pekárničky k väčšej e, firme, ktorá pôsobí už na svetových trhoch. Ale naďalej sa budeme venovať aj našim existujúcim prioritám. Teda rozhodne na nikoho nezanevrieme, chceme zaistiť kontinuitu, chceme sa zamerať e, na odstránenie nedostatkov, ktoré pretrvávajú v snahe pomôcť e, MSP z hľadiska ich potrieb. Chystáme sa úzko spolupracovať s rôznymi inštitúciami, členskými štátmi, zainteresovanými stranami. Existuje sieť malých stredných podnikov, ktorá v tomto smere je kľúčová. Viete, že komisár Breton, tak ako svoju formal na plenárke, chystá sa vymenovať vyslanca pre malé stredné podniky a chce, aby táto postava mala dostatočnú váhu, viditeľnosť, aby zaistila prepojenie medzi Európskou národnou aj miestnou regionálnou úrovňou, tak aby sa presadili výsledky e, do praxe. Spomeniem teraz e, niektoré najpodstatnejšie oblasti. Jednak e, lepšia regulácia. Keď oslovíte MSP, to je téma, ktorá rezonuje najčastejšie, čo sa týka ich výhrad. Aktuálna komisia sa zaviazala, že sa chce držať princípu nová, jedna nová legislatíva, jedna stará odstránená. Nejde tu o odstraňovanie starej legislatívy ide o to, že nechceme zaťažovať malé stredné podniky, chceme postupovať transparentne, chceme dodržiavať ekologické a sociálne štandardy. Ďalej hodnotenie dopadov, ako viete, to už je e, norma a už to testujeme aj na MSP, ale snažíme sa to ešte ďalej vylepšiť, e, snažíme sa ďalej ešte merať dopady na malé stredné podniky. Je to dôležité aj hľadiska e, opatrení, ktoré sa chystajú v kontexte ekologického dohovoru Viem, že máte naplánovanú diskusiu aj s podpredsedom Timmermansom, iste sa ho na to opýtate. Máme teda eh, k dispozícii nástroje na lepšiu reguláciu, ale musíme sa snažiť ešte o mnoho viac aj do budúcna. Celkom iste sa k tomu predložia aj konkrétne návrhy v stratégii. Chcem ešte zúrazniť, že koncept eh, digitálnej eh, prispôsobilosti musí tiež byť eh, náležite zohľadnený. Chceme tiež vyhodnocovať aj dopad legislatívy na komunitu. To zapadá aj do logiky princípu jeden nový legislatívny návrh, jeden starý odstránený. Ďalšia oblasť. Malé a stredné podniky vnímajú, že ešte stále existuje príliš veľa prekážok ktoré im bránia v eh, rozrastaní sa a pôsobení na jednotnom trhu. Tu sa musíme snažiť o to, aby sme uľahčili tiež eh, postup iniciatív z dola nahor, tak povediac. Vy nás často na ne upozorňujete ako poslanci, teda upozorňujete nás na to, že podniky majú v niektorých oblastiach problémy, ťažkosti a my sa snažíme pre nich veci zlepšovať aj z dola nahor. Taktiež je ďalší problém, ktorý e, sa často objavuje a síce, že členské štáty pridávajú k európskej legislatíve ešte národnú legislatívu, teda fenomén e, tzv. gold platingu. Nie je to nelegálny, e, z ich okolností to môže byť aj legálny postup, ale v konečnom dôsledku to znamená, že takáto legislatíva príliš nezaťažuje malé a stredné podniky. Aj keď niektoré návrhy sú vítané, je treba na to upozorňovať, aby si toho bol vedomý aj národný legislatívny orgán. Ďalej otázka platieb. To je dôležité, najmä pre niektoré členské štáty. Poslanci eh, z týchto krajín o tom veľmi dobre vedia. V istých sektoroch až dve tretiny faktúr sú platené o neskorenie, teda stavebníctvo, niekedy malo obchod a je treba tieto problémy riešiť. Chceme totiž, aby naozaj vznikla kultúra včasných platieb. Čo sa týka prístupu k financovaniu, ako som už spomenula, máme eh, k dispozícii opatrenia v rámci programu COSME. V tomto sa bude pokračovať aj v novom programe InvestEU. Bude to mať dopady možno aj na rozpočet, zatiaľ však o tom nemáme jasnú predstavu. Vychádzame z toho, že sa zoskupia finančné nástroje v rámci Invest EU. Vieme, že komisia navrhla 30 rozpočtových záruk pre malostredné podniky. Návrh komisie bol 11,25 milióna eur. Teda venuje sa tomu pozornosť. Chceme podporovať udržateľné financovanie, teda také financovanie, ktoré zaistí aj dlhodobú plánovateľnosti, aby to nejako viac nezaťažilo malé stredné podniky. A chceme tiež, aby bolo jednoduchšie pre malé stredné podniky eh, využívať eh, kapitálové trhy, <coughs> posunúť sa na vyššiu úroveň. A chceme tiež uľahčiť eh, vstup na burzu. Ešte predtým, ako sa pustíme do diskusie, chcem ešte zúrazniť, že celá tá otázka internacionalizácie v jednotnom trhu a otázka zjednotenia ekosystémov. Budeme eh, sa tomu naďalej venovať. Chceme lepšie využívať eh, tie siete, ktoré máme k dispozícii. Máme sieť Enterprise Europe a rôzne ďalšie huby. Eh, chceme ich v mnoho väčšej miere využívať. Služby, ktoré sa tam poskytujú, sú naozaj relevantné. Tento kontext meniaceho sa prostredia celosvetovo je vysoko relevantný. Vieme, že sú ťažkosti v rokovaniach o Eh, dohoda o voľnom obchode. Musíme sa snažiť o to, aby malé stredné podniky tiež mali prospech z týchto dohod, aby o nich boli informovaní. Toľko teda eh, zhruba niekoľko tém a teraz veľmi rada odpoviem na otázky. Thank you so much. Ďakujeme pekne. To bol rozsiahly prehľad nástrojov a iniciatív. Myslím, že ste spomenuli viacero tém, ktoré E, aj na zamestnávajú teda prístup k znižovanie byrokracie, ďalej e, rozrastanie sa podnikov a tiež ako si lepšie zadefinovať našu politiku voči malým a stredným podnikom. Teraz prejdem k politickým skupinám. Poprosím kolegov, aby sa prihlásili okrem tých, e, teda, ktorí vystúpia za politické skupiny, najskôr za EPP, pani Virkunen. Ďakujem. Ďakujeme vám, pani Schreiber, za prezentáciu. Myslím, že ste spomenuli mnoho relevantných bodov vo svojej prezentácii, ako napríklad lepšia regulácia. Myslím, že to je prioritné aj pre náš výbor. Vieme totiž, že často európska legislatíva sa vytvára skôr pre veľké podniky a nesmieme zabúdať aj niekde ani na tie menšie podniky. Je dôležité, že nová komisia je odhodlaná v tomto pokračovať. Ten princíp, jeden nový legislatívny návrh a jeden starý sa odstráni, e, uvidíme, ako sa to aplikuje v praxi. Ďalej ste hovorili o neskorných platbách to je tiež téma, ktorá sa objavuje veľmi často v kontexte malých stredných podnikov. E, Sťažujú sa na to, je to naozaj problém. Snažíme sa hľadať na to riešenie, tak aby smernica bola implementovaná správne vo všetkých členských štátoch. Ďalej, rozrastanie sa podnikov. Aj na toto sa chceme zamerať čoraz viac. Ale chcem sa opýtať na dve veci. Dnes sa chystáme venovať ešte téme horizontu je to aj v pozornosti nášho výboru, ako teda členské, pardon, malé stredné podniky by sa mohli viac zúčastniť e, tohto programu. Ale zaujímalo by ma, ako teda vy vyhodnocujete v komisii úspešnosť, či máme nejaké konkrétne už úspechy, ktoré by sme mohli odkomunikovať ďalej, aké osvedčené postupy zatiaľ by sa dali posunúť doterajších skúseností. E, ďalej digitalizácia, aj to ste načrtli. Vieme, že mnohé malé stredné podniky vzhľadom na digitalizáciu majú úplne nové podnikateľské modely, ale potom sú tu aj tradičné malé stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné zručnosti na to, aby sa prispôsobili tejto digitálnej ére. Chcem sa opýtať, či máte či máme teda na európskej úrovni nejaké nástroje, ktorými by sme mohli podporiť eh, tie tradičnejšie podniky, malé stredné podniky, aby oni mohli mať prínos digitalizácie, aby mohli prežiť v digitálnom svete eh, tej ostrej konkurencie, alebo je to skôr niečo, čoho by sa mali ujať členské štáty? Alebo či by sa tomu mohla venovať pozornosť aj v stratégii o malých a stredných podnikoch, teda táto digitalizácia. Ďakujeme. Záriňu a pani Dlabajová. Ďakujem. Ďakujem, Kristín. Teším sa, že sa opäť stretávame. Pracovný program na tento rok eh, bol svetkom toho, že komisia zaviazala vytvoriť platformu eh, Fit for eh, Future. Táto platforma by mala mať za cieľ zjednodušiť veci, digitalizovať, ďalej prispôsobiť sa novej dobe. Aká vízia je spojená s touto platformou? Mohli by ste nám k tomu povedať niečo konkrétnejšie? ako táto platforma ovplyvní ďalšie návrhy od komisie, ako si môžeme byť istí, že hlasy menších firiem budú nielen vypočuté, ale aj e, zohľadnené pri príjmaní rozhodnutí. V týchto dňoch sa veľa hovorí o umelej inteligencii, veľa hovoríme o tom, že malé stredné podniky e, nie sú ochotné využiť umelú inteligenciu, isté, že majú ťažkosti získať financovanie pre vysokorizikové projekty. To sa týka startupov. Potom väčšie malé stredné podniky majú problém v prepracovaní svojho podnikateľského modelu. Ďalej príliš vysoké náklady. S tým súvisia aj potreby ľudský kapitál. Ako teda táto stratégia môže prispieť k tomu, že sa bude viac informovať o, o možnostiach, ktoré prináša umelá inteligencia alebo rôzne iné moderné technológie je treba uvedomiť si, že je potrebný úzky dialog medzi komisiou, EASME, e, ďalej národnými kontaktnými miestami a tiež v budúcnosti inovatívnymi hubami. Ešte posledná vec k správe, o ktorej sa dostaneme a po tomto bode od Európskeho dvora auditorov, e, teda správa o nástroji MSP. A prieskum dvora auditorov v rokoch 2014 až 2020 dokázal, že 64 malých a stredných podnikov nepoznalo e, celú škálu možností financovania z európskej úrovne. Myslím, že 64 to je veľmi vysoké číslo. Máme teda e, rôzne možnosti COSME, FC a predsa mnohí by ešte mali k dispozícii aj financovanie navyše. Čo teda môžeme urobiť, aké konkrétne kroky môžeme prijať, aby sme lepšie nastavili podmienky presne podľa očakávaní malých a stredných podnikov. Myslím, že teda toto číslo 64% by malo byť vykričníkom. Je to znak toho, že nekomunikujeme správne. Ďakujem. Teraz pán Karov za ide. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som privítať eh, riaditeľku. Vypočuli sme si eh, rozpravu, ktorá prebehla na ostatnej plenárke s komisárom Bretonom, ktorá dobra ilustrovalo, že ako to bude vplývať na malé a stredné podniky. samozrejme, hovoríme teraz o princípoch, ale mali by sme do toho vniesť aj určité konkrétne návrhy. predovšetkým by som sa chcel opýtať, aké je o... Hovorili ste, a hovorili ste, mm, hovorím teraz o mojej oblasti, častokrát nehovoríme o malých a stredných podnikoch a to odporúčanie, odporúčanie hovorilo skôr o mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch, e, pretože existuje určité podhubie alebo prostredie, e, v ktorom fungujú aj mikropodniky a fungujú takým spôsobom, že re, relatívne veľkou mierou prispievajú k miestnej ekonomike. Takže e, ak toto odporúčanie stále platí, ktoré prijala e, komisia ešte o e, mikropodnikoch. Mali by sme hovoriť nielen o malých a stredných podnikoch, ale aj o mikropodnikoch. E, myslím si, že sme hovorili s komisárom aj o splnomocnencovi, ktorý by sa venoval špecificky mikropodnikom a malým a stredným podnikom a samozrejme mal by na starosti aj, akým spôsobom zladiť túto agendu s inými odvetviami pôsobnosti komisiami. Samozrejme, viem si e, predstaviť ešte ďalšie veci. Samozrejme, musím pochváliť komisiu, e, čo sa týka smernice o neskorených e, platbách. Myslím si, že že toto podniky naozaj vzprúžilo, pretože to bolo nesmierne dôležité a myslím si, že je dôležité, aby sme e, revidovali respektíve e, novelizovali e, smernicu a uzne, nariadenie o malých podnikoch. No a zvlášť mali by sme hovoriť aj o napríklad vratkách DPH práve kvôli týmto typom podnikom. A samozrejme aj čo sa týka prístupu k pôžičkám Myslím si, že e, banky by mali ešte lepšie sprístupniť úvery pre malé a stredné podniky, pretože to je stále zložité a náročné. A takisto e, by sme sa mali sústrediť na revíziu, stratégiu na základe akéhosi normatívu, ktorý sa týka pôvodu e, výrobkov, pretože pre malé podniky vo svete, ktorý je tak globalizovaný, E, toto môže predstavovať e, problém a môže to predstavovať rozdiel medzi tým, či sa udržia nad hladinou alebo nie. E, no už možno, by, keby ste sa vyjadrili týmto trom príspevkom a potom sa vyjadria ďalší, ďalší, dva ďalší kolegovia, tak aby sme to dobre naplánovali. Prosím, máte slovo. Ďakujem. Hovorili ste v týchto otázkach o rôznych záležitostiach. Pani Hanna Virkonen. Čo sa týka týchto otázok digitalizácie malých a stredných podnikov, máme pilotný projekt po uplynutí programu COSME kde špecificky sa zameriavame na malé stredné podniky, ktoré majú projekty digitalizácie. Chcem zdôrazniť, že to nie sú podniky, ktorí sú napríklad kúpiť nový počítač, na o tom ste hovorili všetci traja, ale skutočne musí ísť o digitálnu transformáciu a chceme ich za to odmeniť. Takže IAF toto implementuje za nás, no a máme tu pár projektov, ktoré sa rozbiehajú. Takže je to dôležité pre aspekty financovania. Vy obaja ste sa pýtali na rôzne veci, umelú inteligenciu alebo tradičnejšie oblasti, no ale v rámci stratégie sa snažíme lepšie prepojiť taktiež existujúce podporné mechanizmy. Máme digitalizačné úzly, ktoré existujú, ale ďalej sú tu návrhy na rozšírenie. Je treba zaručiť sa, budeme zameriavať na rôzne typy malých a stredných podnikov, ale zároveň tak, aby to bolo prepojené s tým, čo už existuje na národnej a regionálnej úrovni. A taktiež, aby tu bola hladká Spolupráca, e, čo týka aktiví, ktoré prebiehajú e, v rámci Európskej siete. Martina Dlabajová uviedla rôzne čísla, 64% e, financovania. My sme riešili túto otázku rôznymi spôsobmi. Na jednej strane máme návrh Invest EU pre malé stredné podniky, Takže sa je treba sa vždy zamyslieť, či spadám pod e, nejakú všeobecnú schému alebo kreatívna Európa alebo podobne, ale to nie je dobré. Nie vždy pre Európy, pardon, pre spoločnosti bolo jednoduché zistiť, do ktorej oblasti patria a kde kto mať teda prístup k financovaniu. Taktiež je treba zaručiť, že tu budú jednotné kontaktné miesta napríklad Európska podniková sieť, tak aby sa čo najoptimálnejšie dostali k financovaniu potrebnej schéme pre ich projekt. Určite sme sa už veľmi dobre poučili z minulosti, mali sme mnohé aktivity, čo sa týka komunikácie, publikácie. Taktiež sme sa poučili z nástroja pre malé stredné podniky. Máme agentúra ESMA, ktorá mm, informuje malé stredné podniky. No ale ešte sa toho dá urobiť viac. Pýtali ste sa na to, čo sme sa naučili z nástroja pre malé stredné podniky. Už jedna vec, ktorá je celkom jasná, to je otázka plánovaného financovania. Sú tu rôzne kombinácie grantov, e, účasti tretich strán. No a toto budeme implementovať v kontexte budúceho EAC. Čo sa týka toho, čo hovoril pán Karuto hľadom definície malých a stredných podnikov, máme subsekciu pre mikropodniky, no ale máme tam všeobecnú definíciu malých stredných podnikov a vždy, keď sa na ňu pozrieme, tak sme konfrontovaní na jednej strane s tlakom, že sa pozrieť na mikropodniky a malé stredné podniky, no na druhej strane je treba možno zajsť ešte ďalej. Niektorí nás tlačia, aby sme rozšírili túto malú strednú podniku, túto deficit malých stredných podnikov, aby nebola taká slabá, takže mm, takto. No a z našeho pohľadu, čo je dôležité, nejaká definícia malých stredných podnikov, ktorú máme, mala byť dobre uplatniteľná v čo najviac prípadoch. Nechceme mať legislatívu, ktorá bude vychádzať z vylúčenia niektorých malých a stredných podnikov. V podstate by bolo veľmi málo legislatívy, kde sa bude doložka, že toto sa neuplatňuje pri malých a stredných podnikov, napríklad niektoré e, predpisy účtovné a tak ďalej, tak ale väčšinou by to nebolo príliš účinné vylúčovať malé stredné podniky, keďže väčšina našich podnikov sú malé stredné podniky a pre ne je naša legislatíva. No a to, čo vy ste hovorili pani Virkunen, presne chceme uplatňovať tento princíp, že je treba najprv myslieť v malom, tak aby aká, akákoľvek legislatíva bola vždy uplatniteľná pre malé stredné podniky, pretože pokiaľ malé stredné podniky dokážu splniť tieto predpisy, tak veľké to bude mať o to ľahšie. Ešte jedna vec, na neviem, či som na niečo zabudla. Môžete ma kontaktovať ešte aj neskôr, keď budete chcieť. Ešte máme štyroch kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť v poslednom kole. Potom im odpoviete a možno ešte niečo na záver. Pán Markus Pieper. German, I'm going to speak in German. Um, budem hovoriť po nemecky. Áno, pani Schreiber, ja som úplne nadšený. Pred pár rokmi boli také časy, keď zastupcovia malých stredných podnikov v 80% hovorili s komisiou o peniazoch, podpora, kozme, štruktúrálne fondy, politika malých stredných podnikov to bolo vždy o peniazoch. No ale dnes som presne počúval, tiež ste o tom hovorili, áno, je to dôležité ale dnes ste zo 70 hovorili o rámcových podmienkach pre malé a stredné podniky. Rámcové podmienky, to znamená digitalizácia, spravodlivejší prístup k údajom, to je tiež veľmi dôležitá téma pre nás. Rámcové podmienky, to znamená test malých a stredných podnikov, pokiaľ pripravujeme nejakú legislatívu, aby sme sa pozreli na ehm, špecifické aspekty malých a stredných podnikov. One in, one out, to je ďalšia rámcová podmienka a ešte ďalšia vec, ktorá ma veľmi teší, že tu bude horizontálne miesto pre záležitosti malých a stredných podnikov, pokiaľ som to teraz správne pochopil. Bude to u pána Bretona. Ale my s tým, my nesúhlasíme s tým, aby e, to bolo u pána Bretona, pretože malé stredné podniky to patrí k predsedničke a nie pánu Bretonovi pán, možno pán Ševčovič alebo pani Gabriel, tí všetci sa zaberajú otázkami súvisiacimi s malými a strednými podnikmi, takže my si skôr myslíme, že téma malých a stredných podnikov prierezovo by náležala priamo k priamo predsedničke komisie. Takže to je prvá vec. Potom ešte mám otázku Hovorili ste o mid caps. Ja som rád, že sa venuje tejto otázke špecifická pozornosť. Takže ako to bude napríklad do budúcnosti so zelenou dohodou? Keď máme malé a stredné podniky, ktoré komplikujú, veľmi komplikovane teda produkujú, ale málo napodobňujú. Musíme, napriek tomu, že sa teda musia zúčastňovať na obchode s emisnými povolenkami, tak nemohli by sme v tomto byrokratickom systéme urobiť nejakú výnimku pre malé stredné podniky. No a možno e, čo sa týka štátnej pomoci a príslušnom práve, nemali by sme tam investovať práve do malých stredných podnikov, ktoré takto postupujú, čo sa týka zelenej dohody. Myslím si, že tuto je to špecifická téma, kde by sme na ne mali pracovať, čo sa týka hlavne menších firiem. Ďakujeme. Pán Mikael Blos. Ďakujem. Prvá moja otázka. Keď sa pozeráme na navrhovaný rozpočet Charlesa Michela, tak myslím, že on navrhuje, aby len tretina programov bola podporovaná. Z toho teda, čo navrhuje Európsky parlament, Potrebujem viacej peňazí pre program malých stredných podnikov, ako sa to chce urobiť. A ďalej, čo sa týka diskusie o tej otázke, ako zelená dohoda a malé stredné podniky môžu byť spojené, čo chcete urobiť, aby ste zaručili, že všetky malé stredné podniky, ktoré predstavujú 99 európskych podnikov, že budú alebo postupovať v súlade s klimatické neutrálnymi cieľmi do roku 2050. Tak, aby nielen znižovali svoje vlastné emisie skleníkových plynov, ale aby využili túto príležitosť, aby boli takými priekopníkmi na novom trhu dekarbonizovaných technológií. Máte predstavu, ako by vyzerala konkrétna podpora pre týchto aktérov? No a na druhej strane, Akú špecifickú podporu môžete poskytnúť malým a stredným podnikom, tak aby to oni zapracovali do vlastných plánov udržateľnosti, napríklad čo sa týka zdrojovej účinnosti, tak aby ich obchodné plány boli v súlade s celkovým cieľom uhlíkovej neutrality do roku 2050. Ďakujem. Teraz pani Maria Carvalho. Ďakujem, ďakujem pani riaditeľka, že tu dnes s nami ste. Nuž, no už rovnako ako kolegovia z EPP, tiež si myslím, že hlavnou vecou sú tie rámcové podmienky pre malé stredné podniky. Už tu toho zaznelo veľa, ale súčasťou týchto rámcových podmienok bude lepší prístup na vnútorný trh, e, prístup, dobrý prístup k úverom, menej byrokracie, aby sme nemali príliš komplikované predpisy, Niekedy tie predpisy sú aj nekompatibilné navzájom. No a niektoré veci spadajú do kompetencie členských štátov, ale vy môžete taktiež na to upriamiť pozornosť. Sys- právny systém alebo súdny systém, ktorý niekedy je nie je dosť rýchly a toto skutočne je prekážko pre malé stredné podniky. Napríklad u nás v Portugalsku to veľmi dlho trvá, kým padne rozsudné rozhodnutie a malé stredné podniky si to nemôžu dovoliť. Ďalej, čo sa týka zručnosti, to je veľmi dôležité pre Európu, predovšetkým teraz, keď sa digitalizuje, máme umelú inteligenciu. Malé a stredné podniky musia mať prístup k ľuďom, ktorí majú tie správne zručnosti. No a týchto ľudí nemáme toľko, ako by sme v Európe potrebovali. Takže myslím, že o tomto sa bude hovoriť aj presne zajtra. Spadá to do kompetencií komisára Bretona. Potrebujeme naozaj mať viac kvalifikovaných ľudí, inžinierov, ktorí sa špecializujú na určité oblasti IKT. Ďakujem. Ďakujem pani Carvalho. A v neposlednom rade pán Georgios Georgiou. Ďakujem, ďakujem. Pani Schreiber, chcem vám tiež poďakovať, pretože ste skutočne predniesli veľmi dobré návrhy, ale podľa mňa tieto návrhy, tieto vyhlásenia by sa mali pretaviť do konkrétnych krokov. Pokiaľ ja a Usain Bolt začneme bežať z rovnakého bodu, no tak vieme, ako to dopadne asi. Sú krajiny alebo regióny, ako napríklad e, Európsky juh, ktoré čelia veľkej finančnej kríze. Takže mám konkrétnu otázku. Na základe vyhlásenia pani von der Leyen existuje tu nejaký priamy, čestný úč alebo cieľ definovať malé stredné podniky tak, aby sa z toho nevylučovali ani malé rodni, rodinné podniky, aby sa tieto všetky podniky dali financovať aj z kozme. Zamýšľate e, vykonávať verejné investície, aby sa podporili tieto malé stredné podniky? No a ešte navyše, máte taktiež úmysel zmeniť určité kritéria, tak aby predom neboli niektoré malé stredné podniky z toho vylúčené ako u nás. Takže chcem povedať, u nás na Cypre, z 99% naše hospodárstvo sa v podstate sklada z malých a stredných podnikoch, podnikov a od e, roku 2015 e, veľká časť týchto podnikov musela e, skončiť s aktivitami. Toto poškodzuje naše hospodárstvo. Áno, ďakujem. Prosím, pokiaľ sa chcete krátko vyjadriť. Ďakujem. Možno to nejak horizontálne preskupím, lebo ste hovorili čiastočne o tom istom. Čo týka zelenej dohody a malých a stredných podnikov, no už je jasné, že udržateľnosť je zároveň pre malé a stredné podniky aj veľkou príležitosťou. My chceme pomôcť budúcim ekolídrom a dúfam, že sa nám podarí e, spolu aj stanoviť svetové štandardy. No a v tomto kontexte môžete si všimnúť, že sa na to sústredujeme v rámci našich programov, no ale pre mnohé podniky je to veľká výzva, predovšetkým pre tradičné malé stredné podniky. Nehovorím, že všetci majú tú dvojitú tranzíciu, že sú tam e, teda ešte vyššie náklady, ale niektoré áno, takže je treba im pomôcť, podporovať ich aj štruktúrálne. No a Samozrejme, že naše finančné zásahy taktiež budú potrebné, no ale Teraz náhodou máte naplánovanú aj návštevu pána Timmermansa vo vašom výbore dnes po obede, takže jeho sa môžete pýtať aj priamo, on je to správnou osobou, aby vám odpovedal na tieto otázky, ktoré sú dôležité v kontexte implementácie zelenej dohody. Ako všeobecný princíp, už som povedala, chceme zaručiť, že implementácia bude ambiciozná, že malé stredné podniky využijú tieto príležitosti, ale musia samozrejme plniť pravidlá a je treba vykonať ten test malých stredných podnikov. Čo týka toho, čo hovorila o zručnostiach pani Maria Carvalho, áno, samozrejme, to je zásadné. A niektorí, keď hovorili o tom, akým výzvam čelia Ehm, malé stredné podniky, tak okrem financií sú to, je to hlavne práve prístup eh, k skúseným, zručným eh, ľuďom. S mojim komisárom môžete zajtra hovoriť o digitalizácii a príslušných iniciatívach. No a samozrejme ešte 10. marca plánujeme spustenie balíčku pre malé stredné podniky, pre eh, jednotný trh. A neviem, ako je to presne naplánované, ale ešte tam ďalší balíček zručností, kde sa budú všetky tieto aspekty riešiť detailnejšie, ale sme si vedomi toho, že je to skutočne kľúčová záležitosť, o ktorej je treba hovoriť. Ešte nehovoriť krátko po nemecky, lebo to bola vaša otázka, pán Pípe. Čo sa týka toho vyslanca alebo tej kontaktnej osoby pre malé stredné podniky, už čo je dôležité v tomto zmysle, je to, že viditeľnosť politiky v oblasti malých stredných podnikov musí byť významnejšia, aby tam bolo aj vzájomné pôsobenie medzi politikou malých stredných podnikov na um, úrovni komisie, tam sa to týka rôznych oddelení a taktiež na národnej úrovni. Ja som nehovorila o, alebo ja nebudem rozhodovať samozrejme o menovaní tejto osoby, kto bude tento vyslanec. Keď sa pozrite na poverovací list eh, presničky komisie, tak samozrejme eh, Pán komisár má menovať tohto vyslanca, toho menuje a uvidíme teda, ako to presne bude, no ale máme spoločný cieľ, aby tento vyslanec pre malé stredné podniky hral dôležitú úlohu, aby sa zaručilo, že vo všetkých oblastiach, kde komisia pôsobí, budú záujmy malých stredných podnikov hrať dôležitú úlohu. No a myslím si, že o čom hovoril pán Georgiu. A hovorili sme o e, zmenení veci. Avšak keď sa zvlášť pozrieme na Grécko, myslím si, že potrebujeme naozaj ešte stále silné intervencie. Máme hm, veľmi veľa finančných sprostredkujúcich e, služieb a sústredili sme sa naozaj v Grécku na malé a stredné podniky a samozrejme chceme sa ubezpečiť, že všetko toto úsilie bude smerované správnym smerom. Samozrejme aj kvôli budúcnosti malých a stredných podnikov. A keď by som to mohla ukončiť, pretože myslím si, že musíte prejsť na ďalší pod eh, programu. Myslím si, že toto je dôležité aj pre našu stratégiu a našu prácu. A to je to, čo som chcela počiarknúť. Nemyslím si, že keď tento program skončíme, tak potom naša práca pre naše e, malé a stredné podniky e, sa e, skončí neustále sa musíme samozrejme spoliehať na vašu spätnú výzbu a počúvať hlasy malých a stredných podnikateľov. Takže ja to vnímam skôr ako kontinuálny e, proces e, v jednotlivých e, volebných obdobiach. A potom, keď budeme mať stratégiu, potom musíme dozrieť na to, či budeme mať úspešnú implementáciu. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka. Ďakujeme za vašu prezentáciu a za vaše odpovede Dúfame, že budete aj naďalej pokračovať eh, vo veľmi dobrej práci, ktorú odvádzate. Budeme samozrejme v kontakte a budeme samozrejme podporovať aj naďalej dobré iniciatívy eh, v mene malých a stredných podnikateľov. Teraz budeme pokračovať s témou malých a stredných podnikov, ale zmení sa nám trošku, trošku perspektíva, pretože budeme hovoriť s Európskym eh, dvorom auditorov kde budeme hovoriť o nástrojoch eh, pre malých a stredných podnikov. Privítal by som pána Brenning eh, Majera, eh, ktorý zastupuje Holandsko v Európskom dvore auditorov a bude nás oboznamovať s hlavnými zisteniami Dvora auditorov, eh, ktoré sa eh, týkajú využitia nástrojov, ktoré sú tu pre malé a stredné podniky. Dúfame, že od pána Brenningmajera eh, získame, aký je pohľad Európskeho dvora auditorov na nástroje, ktoré existovali v minulom období, aké sú lekcie, ktoré si z toho môžeme odniesť a čo môžeme zlepšiť pre fungovanie takýchto nástrojov v budúcnosti. Samozrejme, kolegovia, ktorí by sa radi ujali slova, aby vyjadrili svoj záujem o zúčastnení sa na rozprave tým, že otočíte svoju menovku, tak ako tomu bolo aj pri predchádzajúcich zasadnutiach a dáme pánovi Brinkenmajerovi 10 eh, minút na prvotnú prezentáciu a potom budeme mať eh, iba jedno kolo otázok. Samozrejme, koordinátori budú mať prioritu, avšak eh, budeme sa snažiť dať priestor všetkým kolegom, ktorí sa chcú vyjadriť v jednom kole a budete mať dostatočný čas, aby ste zodpovedali tieto otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Bušovi za predstavenie tejto správy dvora auditorov výboru. Názov je nástroje pre malé a stredné podniky e, v akcii e, výzvy. Tou najdôležitejšou správou je, že ten nástroj pre malé a stredné podniky je efektívny. Samozrejme sú určité návrhy, akým spôsobom e, by sa mal tento nástroj zlepšovať a prispôsobovať, avšak je to v skutku efektívny nástroj. Tento nástroj sa týka fungovania inovačnej rady. Ja som samozrejme e, poskytol aj pomerne rozsiahlu PowerPointovú e, prezentáciu s viacerými informáciami, ale však budem sa sústreďovať na kľúčové informácie počas mojej prezentácie. Môj prvý slajd sa týka otázky, prečo sme vykonali audit tohto nástroja. Ako bolo povedané predtým, 99% podnikov sú malé a stredné podniky. To znamená, že je to nesmierne dôležité a tvoria 66 všetkých zamestnávateľov. Ďalším bodom je, aké otázky sme si kládli počas tohto auditu a síce, či bol program zacielený na tie správne malé a stredné podniky, aké bol geografické pokrytie a či sa dosiahol potrebná úroveň excelentnosti a ktoré sú tie najlepšie projekty, ktoré e, tento nástroj pre malé a stredné podniky podporil a, a aká je efektivita tejto akcie komisie, či to naozaj podporuje malé a stredné podniky alebo nie. Dostali sme e, k programu spätnú väzbu od evaluátorov, ktorí hodnotili programy, e, ktoré e, využívajú malé a stredné podniky alebo ktoré navrhujú malé a stredné podniky. E, prvá štúdia udržateľnosti vo fáze 1 sme skúmali, do akej miery sú malé a stredné podniky priťahované európskymi programami a zisťovali sme, že v niektorých krajinách existuje prekrývanie sa s podobnými schémami. Vo fáze 2 sme sledovali inovačný projekt. Sme zistili, že je to efektívna podpora malých a stredných podnikateľov a jeho účastníci ho vysoko e, oceňujú a má veľmi dobrý pákový efekt na značku Európskej únie ako takej. Vo fáze 3 sme prešli na coaching eh, malých a stredných podnikov v tom zmysle, že sme začali štúdiou udržateľnosti, potom sme pre, prešli na ten inovačný projekt. No a ten coaching eh, vo fáze 3 sme sa snažili znásobiť prínosy a, a prispieť takýmto spôsobom eh, k rastu. Skonštatovali sme, že práve tento coaching e, bol odštartovaný príliš neskoro a bol málo prispôsobený konkrétnym podmienkam. Čo sa týka geografickej distribúcie a geografického rozdelenia, e, hovorili sme o špecifických podmienkach v jednotlivých krajinách a vidíte, že existujú dve skupiny krajín, kde existuje menej výkonná skupina, viac výkonná skupina. A e, hovoríme a môžeme sa pozrieť aj, ktoré krajiny najlepšie rozvíjajú prostredie e, malých a stredných podnikov a ktoré majú z nich aj najväčší zisk tu sme sa zameriavali predovšetkým na členské krajiny Európskej únie, ale sú tu aj niektoré nečlenské krajiny, e, ktoré môžu využívať e, tento nástroj. Spomenul by som zvlášť e, Izrael, ktorý je nesmierne efektívnou krajinou pri využívaní zdrojov z nástroja pre malé a stredné podniky. Za týmto grafom je však dobré vedieť, aké sú dôvody na diskrepanciu medzi členskými štátmi. A to sa týka predovšetkým toho, aby sme mohli povedať, čo by komisia mala urobiť, alebo členský štát, čo by mal urobiť, aby sa zlepšila výkonnosť krajín v tom nižšom výkone, e, výkonovom regióne. Hovoríme o existencii rozličných národných stratégiách a rovnako ako aj o prepojenosti týchto národných stratégií. Napríklad Izrael je vysokoefektívnou krajinou, majú túto národnú stratégiu, ktorá sa zameriava na nástroj malých a stredných podnikov, rovnako ako v iných krajinách. Avšak každá jedna krajina by mala uh, mať zavedenú veľmi silnú a dobrú národnú stratégiu pre inováciu v oblasti malých a stredných podnikov. Treba povedať, že komisia iba veľmi obmedzeným e, spôsobom propagovala tento, e, tento nástroj. To znamená, že aj kvôli tomu e, nebola schopná využiť primeranú časť tohto, tohto nástroja. Rovnako zodpovednosť spočívala aj na národných kontaktných bodoch. Takisto na úrovni jednotlivých členských štátov takáto propagácia môže mať veľmi pozitívny dopad na fungovanie nástroja malých a stredných podnikov v praxi. Teraz e, niekoľko pozorovaní, e, ktoré sa týkajú výberového procesu jednotlivých projektov, e, ktoré boli predkladané prvom rade tu boli obmedzené zdroje. Toto sú zdroje, e, ktoré boli k dispozícii pre evaluátorov. Evaluátori alebo hodnotitelia dávajú spätnú väzbu, e, v ktorej hovorili, že bolo nesmierne zložité e, urobiť správne hodnotenie práve kvôli nedostatočným zdrojom. To bola prekážka v ich práce. A toto je ďalšia záležitosť, a toto aj vidno na tom grafe, a to je počet opätovných zaslaní e, projektu. To sa zdá úplne ako akási tombola. E, pokiaľ nedostanem pozitívnu odpoveď e, v prvom kole, potom idem do druhého kola a potom do tretieho kola. Ale to, tento efekt tohto Eh, druhého či tretieho opätovného zaslania toho istého projektu eh, má v podstate negatívny výsledok na eh, hodnotenie jednotlivých projektov. Naše závery sú nasledovné. Videli sme, že nastávali príliš časté zmeny cieľov tohto nástroja, čo vyvolávalo neistotu. A to je nesmierne dôležité práve s ohľadom na eh, horizont 2020. Pretože istota, ktorá sa s určitým programom spája, determinuje aj jeho efektívnosť. Existuje aj vysoké eh, eh, riziko vytlačenie súkromných investícií počas pôsobnosti nástroja pre malé a stredné podniky a tento nástroj do určitej e, miery nahrádza mm, súkromné financovanie, respektíve neexistuje nástroj, akým spôsobom spolufinancovať niektoré projekty zo súkromných zdrojov. A potom je tu fáza 3, ktorým je coaching, to znamená akési, akýsi biznis akcelerátor, e, ktorý bol odštartovaný príliš neskoro, v súčasnosti funguje a je efektívny tým posledným záverom je, že koneční e, príjemcovia častokrát vyžadovali dodatočné financovanie. Budem pokračovať tým, že poviem, aké sú naše odporúčania. Um, improve communications Predovšetkým našim odporúčaním je zlepšiť komunikačnú stratégiu a podporiť jednotlivé národné kontaktné body. To znamená, že treba alokovať viacej zdrojov pre hodnotiteľov, e, čo e, samozrejme zlepší rýchlosť hodnotenia a obmedziť opätovné zaslanie toho istého projektu treba opätivne e, premyslieť e, fázu 1, to znamená štúdiu udržateľnosti a samozrejme vytvoriť e, synergie s finančnými nástrojmi Európskej únie. Predovšetkým aby bol súlad. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi zaujímavý audit a takisto aj za veľmi konštruktívny audit. Vidíme, že závery a odporúčania sú nesmierne vítané ktoré záležitosť, ktorú musíme zobrať do úvahy. Teraz e, prejdeme na príspevky od jednotlivých kolegov a začnem pani Virkunen v mene EPP. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať dvoru auditorov. Myslím si, že toto bola veľmi zaujímavá správa. E, prečítala som si ju i hneď, ako bola zverejnená a samozrejme bolo veľmi zaujímavé pozrieť si celú štatistiku a rozdiely medzi členskými štátmi, e, kto má najväčší prospech e, z tohto horizontového nástroja pre malé a stredné podniky. Videli sme tam napríklad Fínsko, kde malé a stredné podniky e, sa neuchádzajú, respektíve mali sme ten dojem, že sa neuchádzajú o tento nástroj, ale vidíme, že boli nakoniec veľmi úspešní. Samozrejme, podpora zo strany členského štátu je kľúčová a samozrejme, ako existuje aj národný inovačný ekosystém. Ak som to pochopila správne, e, toto je azda jeden z tých najhlavnejších dôvodov v niektorých krajinách, prečo malé a stredné podniky naozaj boli také úspešné pri získavaní podpory z tohto nástroju. Pretože existuje ten informačný a inovačný e, ekosystém. Myslím si, že pre nás je toto nesmierne dôležitá správa práve s ohľadom na plánovanie na nadchádzajúceho nástroja, aby sme mohli zabezpečiť, pretože tie najlepšie projekty, tie najlepšie malé a stredné e, podniky by mali dostať to financovanie. Nie len tie, ktoré si vedia šikovne napísať projekt. E, takisto by sme sa mali pozrieť, aký existuje e, súvis medzi jednotlivými finančnými nástrojmi. A zda by ste nám mohli povedať e, niečo viac o týchto zisteniach. Existovali nejaké konkrétne problémy pri prekrývaní jednotlivých finančných nástrojov, pretože musíme s týmto horizontálnym financovaním pracovať lepšie, ale myslím si, že dobre využijeme závery z tejto správy pri vyvíjaní nového programu. Ďakujem veľmi pekne, e, pani Devalová. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte na pani Dlabajová. E, ďakujem veľmi pekne, Alex. E, vidíme vás častokrát iba na výbore pre kontrolu rozpočtu, ale som veľmi rada, že ste zavítali aj na tento výbor. Ja som už predtým spomenula, eh, počas rozpravy sme hovorili, že 64% malých a stredných podnikov si nie sú vedomé eh, možnosti financovania zo strany, mali, eh, zo strany Európskej únie. Pretože 64% je nesmierne veľa a pretože hovoríte o nových spôsoboch komunikácie, o novej komunikačnej, komunikačnej stratégii a mali by sme si spoločne položiť otázku a, spolu s komisiou, ako zlepšiť komunikáciu, kde sú tie zádrhely, kde sú kde je práve ten problém, že ten konečný príjmatelia jednoducho nevedia, kde kam sa môžu obrátiť čo je zvláštne, pretože každý deň tu hovoríme o malých stredných podnikoch. Mali by sme poznať ich potreby. Kde si myslíte, že je to úzke miesto, kde, je mieste, kde si myslíte, že je ten ten bod, kde, ktorý by sme mali zlepšiť a čo môžeme urobiť my ako výbor. No a potom samozrejme ste počerpli vo svojej správe, že národné kontaktné body a malé a stredné podniky e, by e, fungovali lepšie, keby mali určitú e, záruku stability a nemennosti. To je niečo, čo vždy počujeme z dvora auditorov, že na začiatku nie sú jasne stanovené priority, pretože keď nemáme jasne stanovené ukazovatele, jasne stanovené um, priority, potom nemôžeme pokračovať. Čo by sme tu mali navrhnúť komisie, čo sa týka e, stabilných indikácií a ukazovateľov priorít. Čo sa týka e, fáze 1, čo sa týka podpory malých a stredných podnikov, tu sme hovorili o kontinuálnosti, ale tá nemá momentálne že svojho pandanta v tej novej konfigurácii EIC. Hovorili ste že táto fáza 1 práve je nositeľom tej pridanej hodnoty. Položila by som preto aj otázku, komisii. Chceli by sme vedieť, akým spôsobom komisia zobre e, zoberie do úvahy závery dvora auditorov pri plánovaní horizontu Európa. E, pretože ak mali sme fázu 1, ktorá je prínosná a teraz ju nemáme, e, čo sa stalo? Pretože Naozaj sme vo veľmi dôležitom momente, plánujeme všetko do budúcnosti a snažíme sa e, získať e, nové vedomosti. Ja sa samozrejme iba teším, že dostaneme všetko vo vašej nadchádzajúcej správe, čo sa týka malých a stredných podnikov a výskumu a inovácií, e, pretože vždy prinášate pridanú hodnotu vo všetkých správach zo strany pán Borkia. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za správu, ktorá je k veci a takisto aj vyčerpávajúca. Je to správa, ktorá prezentuje závery odporúčaní, o ktorých si myslím, že môžeme povedať, že ich zdieľame. Predovšetkým, keď hovoríme o duplikácii nákladov a problémov pri prístupe k financovaniu alebo mm, povedomie o e, existujúcich finančných nástrojov. E, pretože v Taliansku e, napríklad fungovali národné kontaktné body tak, že tam boli úradníci, ktorí mali príliš veľa voľného času už len kvôli tomu, že nikto nevedel, že tam sú a nikto ich nepoznal. Musíme jednoznačne zlepšiť komunikáciu. Ja súhlasím v tomto na 100%. Čo by bolo zaujímavé, je integrovať túto diskusiu so zamyslením sa aj e, do budúcnosti. Kladieme si otázku a túto otázku si kladú aj podnikatelia, e, či môžeme propagovať finančné nástroje, ktoré sa sústredujú na malé a stredné podniky, ale zároveň ich zaťažovať novými eh, daňami, novými eh, byrokratickými prekážkami. Práve z tohto dôvodu eh, sa pýtam, akým spôsobom môžeme mať efektívnejšie financovania ako, a zároveň ich nezaťažovať novými povinnosťami. Ak chceme naozaj podporiť malé a stredné podniky potrebujeme na to osobitnú politiku. My ako výbor eh, ITRE sa snažíme hovoriť eh, o rozličných záležitostiach, ale musíme mať vždy aj na pamäti to, či to príliš nezaťažuje tieto malé a stredné podniky dodatočným spôsobom. Eh, videli sme, akým spôsobom sú, existujú geografické rozdiely pri financovaní. A videli sme, že niektoré krajiny neboli ani penalizované. Chcel by som vedieť, e, či nejakým spôsobom sa k tomuto môžete vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Borkia. E, nie je tam ešte nejaký iný kolega, ktorý by sa chcel ujať slova. Zdá sa, že tomu tak nie je. If you are... Nech sa páči, ak by ste teda mohli odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli. A tiež, ak si želáte niečo doplniť k prezentácii, nech sa páči. Môžete nám tiež približiť aj svoje závery. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj za veľmi zaujímavé otázky a vyjadrenia poslancov. Pokúsim sa odpovedať Prvá otázka, a to súviselo aj so skúsenostiami z Fínska, sa týkala toho, či teda Fínsko môže byť vnímané ako príklad, či sa k tomu Fínsko staví efektívne. Odpoveď je áno. Keď sa pozrieme na zemepisné rozdelenie na stroja na podporu MSP v Európe, v tomto smere je dôležité ešte spomenúť a tiež v súvislosti s ďalšími dvoma otázkami, tiež efektívnosť fungovania národných podporných centier a tiež v kontexte národných inovačných ekosystémov. To je dôležité, pretože v našich pohovoroch v viacerých členských štátoch sme zistili, že v niektorých krajinách problém je v tom, že malé stredné podniky a podnikatelia celkovo nedôverujú vládnym inštitúciám a to im bráni v prístupe k týmto nástrojom. To je tiež súčasťou tohto kontextu, teda tých dvoch skupín. Vaša otázka sa týkala aj jednotlivých finančných nástrojov komisia môže vytvárať synergie s ostatnými finančnými nástrojmi. Predovšetkým si komisia musí uvedomiť, aké potreby majú príjemcovia, aké finančné potreby majú doposiaľ. To bolo dosť obmedzené vo využití. A s tým súvisí otázka, či tu ide len o sumy, o pôžičku, alebo či je treba rozlišovať podľa potrieb podnikov a prispôsobiť to potreba malých stredných podnikov. Myslím, že komisia sa tomu bude musieť venovať podrobnejšie, nakoľko teda malé stredné podniky potrebujú priamo nastavenú podporu ďalej. Využívanie príležitosti s národnými promočnými inštitúciami. Tým pádom komisia sa viac toho dozvie o tom, aké potreby majú mali a strední podnikatelia buď v jednotlivých krajinách alebo v regiónoch a komisia tiež musí zintenzívniť komunikáciu a tiež marketingové stratégie pre malých a stredných podnikateľov a tiež e, zosúľadiť nástroje financovania. V niektorých krajinách sa prekrývajú kroky komisie a potom e, to, čo sa ponúka na národnej úrovni. Teda bolo by vhodné prispôsobiť viac potrebám MSP. A v štvrtom rade je treba zajistiť efektívnu e, komunikáciu medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi kapitálu. Zatiaľ to bolo dosť obmedzené a fragmentované. Teda ďalší krok by mohol znamenať práve e, lepšie zosúladenie verejného a súkromného financovania MSP z hľadiska ich inovácií Pani Dlabajová, vy ste eh, uviedli, že 34% nepozná tento nástroj, že je to vysoké číslo. Ja s vami plne súhlasím. že by sa mala viac šíriť osveta o tom, čo tieto nástroje ponúkajú. Mala by sa zefektívniť komunikácie. My k tomu chceme prispieť, pretože po tomto stretnutí sa chystám na stretnutie v SMI e Europe. Tam sú e, napojené na to milióny podnikov. Ja som si istý, že vďaka tomu e, zvýšime povedomie o nástrojoch, ktoré sú k dispozícii malým a stredným podnikateľom. Tiež sa domnievame, že je dôležité, aby prostredstvom národných kontaktných miest komisia sa dozvedela, aké potreby majú malé a strední podnikatelia a aby mohli zlepšiť celkovo svoje znalosti. Vy ste zúraznili, aký význam majú stabilné nastavenia priorít. Kladete na to dôraz. Na jednej strane nástroje ako tieto sú postupne vyvíjané. Teda istý vývoj v týchto programoch je súčasťou vývoja. na druhej strane si myslím, že máte úplnú pravdu v tom, keď hovoríte, že je to zásadné, aby komisia stabilizovala eh, stanovenie priorit pre malých a stredných podnikateľov. Uh, we have observed two issues. In the first place, that phase one is disconnected, but on the other hand, that the appreciation for an instrument Like Nástroje ako napríklad e, financovanie v prvej fáze pre malé a stredné podniky, to prináša obrovskú pridanú hodnotu a preto my radíme komisii, aby premyslela na novo ten nástroj vo fáze 1 a síce viacero relevantných malostredných podnikov môže získať financovanie z tohto nástroja a tým pádom sa budú môcť rozvíjať e, pán Borka. Vy ste sa pýtali na ekologický dohovor a tiež ste vyslovili isté obavy v súvislosti s podmienkami, ktoré sú stanovené ktoré sa stiahujú na malé a stredné podniky. Je treba uznať, že do veľkej miery už teraz existujú synergie medzi nástrojom malých stredných podnikov a ekologickým dohovorom. A to dokonca mnoho synergií. Z analýz z roku 2018 vidíme, že minimálne 40 podporovaných projektov má nejakú súvislosť s ekologickými aspektami energetika, potraviny, doprava. Teda do istej miery sa komisia posúva správnym smerom. Viac menej okrem toho projekty v oblastiach ako napríklad priemysel 4.0 alebo Mm, vesmírna politika, aj tie môžu zahrňať významný prvok ekologického dohovoru. Z zdrojov ekologického dohovoru sa môžu sprístupniť financie aj prostredníctvom finančných nástrojov, tak aby z toho mali prospech malé stredné podniky. Najmä tie, ktoré sa chcú rozrastať. Teda uberá sa to správnym smerom, ale súhlasím s vami, že pokiaľ úsilie komisie v rámci ekologického dohovoru zahrania, že administratívna byrokratická záťaž pre malých a stredných podnikateľov je príliš veľká, tak sa ehm, míňame e, nášmu cieľu. Myslím, že to je zhruba všetko, pán predseda. Ďakujeme pekne. Odpovedali ste naozaj podrobne, veľmi konkrétne. Za to vám ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste prišli na stretnutie s nami. Ďakujeme za auditnú správu aj za odporúčania, ktoré sú veľmi dôležité pre inštitúcie, ktoré plnia programy, ale tiež vysoko relevantné pre nás, pre legislatívny orgán. My budeme tiež naďalej eh, poskytovať odporúčania, aby sme zlepšili zastúpenie malých a stredných podnikateľov v priemyselnom hospodárstve Európskej únie. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli. Budeme naďalej v kontakte. Kolegovia, teraz si dáme 5-minútovú prestávku pred tým, ako príde medzi nás pán popredseda Timmermans.

Dear colleagues, uh, I propose to start again our uh, today uh, we have the honor to host uh, for the first time uh, this mandate. Uh... Kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu. Máme stretnutie s podpredsedom komisie Francom Timmermansom. Je to výkonný podpredseda, ktorý má na starosti Európsky ekologický dohovor. Ekologický dohovor, ktorý sa odprezentoval v decembri minulého roka oznámenie o ekologickom dohovore obsahovalo plánované kroky, ktoré sa týkajú ekologických víziev. Možno najvýznamnejšia eh, politicky strategická oblasť pre najbližšie roky. Sú tam veľmi ambiciozne ciele. A nebude to jednoduché plniť. Uh, this will change uh, a lot or economies or societies. Bude to mať e, obrovský dopad, e, pozitívny dopad e, na našu spoločnosť, na životné prostredie, na našich občanov, na ich životy. Máme naplánovanú hodinu a pol na tento bod. Je o to veľký záujem, mnoho kolegov sa už prihlásilo o slovo, už je na zozname. Uh, do four rounds of interventions because there are many colleagues and I'm sure that uh, You'll ask many concrete questions. Verím, že sa budete pýtať na konkrétne veci. Je dôležité, aby podpredseda Timmermans eh, aj priamo odpovedal. Give the floor to Mr. Timmermans eh, for 10 minutes, then we go with coordinator. Neskôr dostanú slovo koordinátori, potom čo predniesie svoje úvodné slovo pán Timmermans a potom prebehnú dve kolá kolegov, ktorí prejavili záujem o vystúpenie. E, tým pádom dávam hneď slovo pánu Timmermansovi a chcel by som ho požiadať, aby nám odprezentoval svoju víziu, víziu Európskej komisie a tiež aké nové podrobnosti môžeme očakávať po prijatí e, uznesenia v Európskom parlamente ekologickom dohovore. I give the floor. Uh, uh, Ďakujem pekne. Teším sa na našu dnešnú diskusiu. Je to prvý, uh, prvá príležitosť diskutovať o ekologickom dohovore konkrétnejšie, odkedy sme ho predstavili. Urobím to v kontexte rozsiahlej širokej podpory pre samotnú myšlienku ekologického dohovoru. Vďaka tomu máme možnosť skombinovať tri najvýznamnejšie výzvy, ktorými je vystavená naša spoločnosť. Poprvé, Klimatická kríza, toho sa musíme zaoberať, len sa stačí pozrieť na to, ako sa vyvie naše počasie, záplavy v Británii v týchto dňoch, alebo gota fria, ktorá zasahuje Španielsko pravidelne, alebo rôzne iné zložité dopady počasia, teda klimatických zmien. Ďalej v druhom rade je to príležitosť vyvinúť stratégiu rastu v čase, keď prebieha priemyselná revolúcia. Táto revolúcia možno bude mať eh, obrovské rušivé dopady naša spoločnosť, ale tiež prináša obrovský potenciál pre rôzne sektory ekonomiky, inkluzívna ekonomika, taká, kde na nikoho nezabudneme, kde sú nové pracovné miesta, iné pracovné miesta, ale na to musíme reštrukturalizovať eh, a tento proces je vždy zložitý. A vždy je s tým spojené riziko, že na niekoho zabudneme. A to si nesmieme dovoliť. A tretia výzva, konkrétne pre Európu, spočíva v demografii. Demografické výzvy. To znamená, že sa musíme lepšie zorganizovať, musíme dať našim občanom potrebné zručnosti k dispozícii, aby boli produktívni, aby boli úspešní v ekonomike, ktorá sa vyvinie z tejto priemyselnej revolúcie. Teda ja vnímam ekologický dohovor ako príležitosť Európy skombinovať tieto tri výzvy a zmeniť ich na príležitosti. Konkrétne by som povedal v prípade ITRE, vy sa budete zameriavať na tú prostrednú časť, teda ako reštrukturalizovať našu ekonomiku takým spôsobom, aby sa vysporiadala s klimatickou krízou a zároveň, aby E, predložila udržateľné riešenie. Onedlho predložíme akčný plán o obehovej ekonomike. To sa budeme zameriavať veľmi konkrétne na kroky, ktoré sa chystáme urobiť, aby sme zastavili e, mrhanie výrobkami, aby sme zastavili túto ekonomiku E, vykopať, vytvoriť a potom vyhodiť, aby sme vytvorili naozaj skutočne fungujúcu obhavú ekonomiku. Ak totiž nezakročíme e, naše využívanie biomasy, fosílnych palív, e, kovov sa zdvojnásobí za 40 rokov, ďalej produkcia plastov sa zdvojnásobí v najbližších 20 rokoch. Do roku 2050 budeme potrebovať tri planéty na to, aby sme udržali naše zvyky spotreby, naše návyky. Na to, aby sme uchovali naše návyky, tak Nemôžeme predsa e, odoprieť ostatným e, regiónom sveta rásť. To by predsa nebol udržateľný prístup. A mimochodom, nikto by to ani nebol ochotný prijať. A ich je teda o mnoho viac ako nás a bude ich ešte viac v budúcnosti. Teda využíme potenciál, ktorý máme všade. Myslím, že by sme mali e, zvýšiť podiel surovín, ktoré recyklujeme. Myslím, že môžeme z odpadu urobiť e, skutočnú príležitosť. E, nemusí to byť iba položka v nákladoch. Nič z toho nie je nejako radikálne ekologické. Nechceme prinútiť našich občanov, aby išli späť žiť do jaskyne a živili sa trávou. Nie, chceme, aby e, sme zachovali vysokú mieru rozvoja v tejto novej podobe ekonomiky. Jadrom plánu obehovej ekonomiky bude politika uzrateľného výrobku, táto iniciatíva. Predpokladám, že to zásadne zmení všetko. Táto politika sa bude týkať transformácie spôsobu výroby celkovo a tiež spotreby tak aby naše výrobky boli udrotelné, ale zároveň cenovo dostupné, pretože občania si zaslúžia oba tieto atribúty. Mm, berieme na vedomie návrh parlamentu rozšíriť rozsah ekodizajnu a prijať opatrenia na zachovanie udržateľnosti výrobkov. Teda náš návrh bude široký a bude konkrétny, pretože to podľa mňa bude tá najväčšia výzva pre nás všetkých. Tá všeobecná podpora myšlienky ekologického dohovoru sa musí teraz pretaviť do podpory konkrétnych opatrení. Niektoré opatrenia totiž budú dosť zložité budú mať dosť eh, ďaleko siahle dopady. Niekedy ľudia necelkom ľahko pochopia eh, prínosnosť, eh, ale rozhodne by sme to mali vnímať ako pozitívne správy pre občanov. Tým pádom budeme schopní dlhodobejšie využívať produkty, budeme viac recyklovať suroviny a tiež spotrebiteľ bude mať dispozície výrobky, ktoré sa nebudú kaziť skôr, ako bola naplánovaná aj dĺžka života. Tiež vznikne právo pre spotrebiteľa požiadať o opravu výrobku, ktorý si kúpi ďalej mali by sa spomaliť alebo ostrániť e, narušenie fungovania výrobkov. Myslím, že to na všetkých oslobí. Len si predstavme, ak by sa naše mobilné telefóny mohli opraviť predtým, než si kúpime nové. Ďalej budeme mať silnejšie nabíjačky, e, že sa telefóny nebudú tak ľahko kaziť, e, alebo že nebudú nefunkčné iba preto, že sa objaví nový software. Myslím, že to práve osloví občana, ktorý sa obáva, že si nebude môcť dovoliť kúpiť utratený výrobok e, e, alebo supermarket, e, ktorý si nebude môcť dovoliť plánovať takéto opatrenia, pretože sotva vyžije. Teda plánujeme výrobky, ktoré budú trvať dlhšie, ktoré sa budú ľahšie opravovať, ľahšie, opätovne dlhšie využívať. Naša politika zrotilných výrobkov vznikne spolu s priemyslom. Na základe údajov o výkonnosti výrobkov budeme presadzovať eh, veľmi jasné požiadavky a štandardy pre výrobky, tak aby sa využívala menej energie, aby sa znižovala uhlíková stopa, alebo aby sa znižoval negatívny dopad na životné prostredie. Online trhovisko alebo predajcovia na internete nebudú úplne ničiť E, celé série výrobkov, iba preto, že dostanú novú dodávku nových výrobkov. prírodnej oblasti ako napríklad e, IKT, batérie, textily, obaly. Ak toto všetko e, zreformujeme, môžeme potom výrazne zmeniť aj fungovanie celkovo našej ekonomiky. Tento akčný plán bude potom zahrňať aj plány priemyselnej stratégie. Táto stratégia sa bude týkať skutočnej transformácie našej spoločnosti, teda digitálnej a ekologickej. Poskytneme podporu priemyselným hodnotovým reťazcom aj strategicky do budúcna. Podľa mňa toto sú tie hodnotové reťazce, ktoré sú slúbne, pretože sú udržateľné. Čistá mobilita, čistá ocel, eh, vyrobená vďaka vodíku. Eh, aj v týchto zmenách eh, zmena fungovania ekonomiky na obehový model bude prínosná. Ak dajme tomu, budeme schopní recyklovať naše batérie udržateľne, tak to veľmi výrazne podporí E, celkové využívanie čistých vozidel v budúcnosti. Ak sa to batérie nebudú využívať vo vozidlách, tak sa celkom iste využijú inde. Ja už poznám e, takéto e, iné formy využitia, ktoré vyzerajú veľmi slubne. Chcel by som teda vyzvať váš výbor, aj členské štáty, aby ste boli ochotní vnímať ten obrovský potenciál. Obehová ekonomika môže byť súčasťou aj klimatických energetických plánov členských štátov. Je to príklad toho, ako správne rozhodnutia pre planetu tiež vytvoria pracovné príležitosti aj podnikateľské príležitosti. Takže by som chcel k tomuto povedať, že potrebujeme, aby súčasťou tohto boli všetci. Všeobecná verejnosť, priemysel, akademická obec, médiá, aj zákonodárci. Všetci sme spoločne toho názoru, že táto tranzícia musí nastať a že nikto nepríde skrátka. No ale problém je samozrejme v konkrétnych detailoch a opatreniach. A tu komisia musí predložiť, predložiť návrhy. Musí vykonať riadne hodnotenie vplyvu, tak aby vy ste potom mohli rozhodnúť, ako, pre, ako presne to bude postupovať v rôznych oblastiach. A teraz už čakám na našu diskusiu a názory. Dôležitou súčasťou celého tohto postupu je energetická tranzícia. Toto je aspekt, ktorý je skutočne kľúčový a takou zaťažkávacou skúškou pre úspech e, zelenej dohody. Musíme prelomiť našu závislosť od fosílnych palív, musíme vytvoriť dostatok obnoviteľných zdrojov, z ktorých by čerpala naša, e, čerpal náš priemysel v budúcnosti. Máme tu udržateľnú energiu, veternú energiu, solárnu a tak ďalej. Toto sa všetko vyvíja tak rýchlo, ako to nikto ešte pred nejakou dobou nečakal. Ale často nám chýbajú siete, infraštruktúra, aby táto energia sa mohla riadne čerpať. No a nemáme dostatočný potenciál na uchovávanie tejto energie po tom, čo sa vyrobí. A tak aby sa mohla riadne využiť. Toto sú všetko veľké projekty, do ktorých bude musieť investovať v nadchádzajúcich rokoch, tak aby táto tranzícia bola úspešná. Bez Európskeho parlamentu toto nebude možné, no a preto na záver by som vám chcel poďakovať za uznesenie, o ktorom ste hlasovali, ktoré skutočne najviac podporuje našu zelenú dohodu a dúfame, že členské štáty budú postupovať rovnako. Ďakujem. Ďakujem, pán výkonný podpredseda komisie, za vaše vystúpenie. Je dôležité to, čo ste povedali, že musíme všetci spolupracovať, tak aby tento ambiciózny plán bol úspešný, tak aby aspoň veľká väčšina všetkých aktérov spolupracovala, uberala sa jedným rovnakým smerom. Smer už je ručený, zo strany Európskeho parlamentu je to veľká podpora, ale detaily ešte nie sú jasné. A čo sa týka mnohých detailov, tak nemáme jednomyselnosť ani veľkú väčšinu zatiaľ. Uvidíme, na čo sa budú pýtať konkrétne kolegovia. Ďakujem za vaše vystúpenie. Prejdem priamo ku koordinátorom, zastupcom politických skupín. Maximálne 3 minúty. Začneme EPP. Pani Karváľu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán predseda komisie, za vašu prezentáciu, za, vašu, za vaše nadšenie. Ja by som chcela povedať tri veci, ktoré sú pre PP dôležité. Určite to kolegovia ešte doplnia. Keď hovoríme o zelenej dohode, tak pre nás to znamená napríklad e, dostupná, cenovo dostupná čistá energia. Na no to si bude vyžadovať väčšiu mieru vývoja a výskumu. No a v tejto oblasti sa veľa spoliehame na budúci Horizont Európa. A budeme vás žiadať o riadne financovanie tohto programu, ale aby sa zaručilo, že členské štáty taktiež to postupujú a že pre nich výskum a vývoj sú prioritou v súkromnom aj vo verejnom sektore. Takže je treba na toto tlačiť, aby sa vyvíjali čisté technológie, tak aby sme na rôznej úrovni mohli dokázať, že nám skutočne o to ide. Druhá vec. Máme tu ambície, teda v rámci zelenej dohody, no ale pre nás, čo je dôležité, tieto ambície musia ísť ruka v ruke s riadnym hodnotením vplyvu, aby sme nesľubovali, čo nemôžeme splniť. A vieme presne, v ktorých sektoroch môžeme eh, byť prínosní a kde sú dostupné príslušné technológie. No a teraz moja otázka. Hodnotenie vplyvu a vaša príprava na tieto ambície v rôznych portfóliách. Ako to zatiaľ prebieha? A ešte na záver sa chcem opýtať ohľadom obehového hospodárstva. Povedali ste, že sa zhodneme na tom, že obehové hospodárstvo potrebuje príslušnú industriálnu politiku. Môže to byť príležitosť, ale je skutočne tenká hranica medzi príležitosťou a záťažou pre malé a stredné podniky a pre priemysel. Takže ako chcete zaručiť, že skutočne to bude príležitosť a nie len záťaž, ktorá povedie k strate pracovných miest a spomalý rast. Ako chcete zaručiť, že digitalizácia, zelená dohoda, obehové hospodárstvo budú spúšťačom eh, rastu a že nedôjde k prílišnej záťaži našo, pre náš priemysel. Ďakujem pán Dan Nika za SAD, koordinátor. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád využil túto príležitosť, pohovoril rumunsky, aby aj občania v Rumunsku si ma mohli vypočuť a rozumieť mi. Pán výkonný podpredseda, vy ste známi ako veľmi odhodlaná osoba. Keď niečo chcete urobiť, tak to aj urobíte. No a v tomto parlamente o tom nepochybujeme. A preto sme sa rozhodli aj podporiť Novú zelenú dohodu. A takto to vidia všetky politické skupiny. No a možno si spomeniete, že som hovoril na plenárke, že Nová zelená dohoda je príliš dôležitá pre Európsku úniu, než aby zlyhala. A preto tieto kroky, ktoré ste vy spomenuli, tak asi podporuje aj väčšina mojich kolegov. Chcem upozorniť na pár vecí. Existujú určité členské štáty, kde je situácia odlišná než v iných a situácia je ťažká. Takto to zdedili. Budem hovoriť teraz konkrétne o prípade Rumunska. Podľa prieskumov, ktoré som videl v Európskom parlamente v decembri, tam sa hovorilo, že by Rumunsko malo investovať 4 svojho HDP každý rok, zač- počínajú s týmto rokom, aby do roku 2030 sa dosiahli príslušné ciele. No ale toto skutočne prináša mnohé otázniky. Ako to presne urobiť? A prvá vec, ktoré by ste sa mali venovať, pomôcť členským štátom vypracovať príslušné plány, aby si mohli splniť svoje záväzky a povinnosti do roku 2030 a 2050 zároveň. Si myslím, že bude veľmi dôležité hovoriť aj o tom, čo je zrejmé, ale ignoruje sa to, plyn alebo nie plyn. Je treba na to zareagovať. Niektoré členské štáty majú nahradiť uhlie plynom, no a potom niekto e, im povie nie, uhlie nahradiť plynom, ale nejakou lepšou technológiou, niečím iným. Takže toto skutočne prináša nové otázniky a tí, ktorí sú proti zelenej dohode, by mohli toto zneužiť aby pretrvávali technológie, ktoré nechceme, pretože veľmi znečisťujú. Taktiež si robím obavy ohľadom určitých prvkov vo viacročnom finančnom rámci. Som spravodajcom pre Horizont Európa. Nechápem, ako to, že sa nenajdú peniaze na investície do priorít v rámci Novej zelenej dohody. 99 energie, ktorá sa uchováva. V podstate e, tieto uchovacie priestory sú stovky rokov staré, rôzne e, korytá riek a tak ďalej. A taktiež, čo sa týka vodíka, vy ste hovorili, že vodík je skutočne ambiciozná technológia, tak ale aby sa vodík produkoval za dobrú cenu, tak takáto technológia ešte neexistuje a je to jedna z vašich priorít na komisii. Ďakujeme pán Nika za pán Kristof Godlar za Obnom Európu. Ďakujem. Dobrý deň. Tri otázky by som chcel položiť jednak k digitálnemu znečisteniu ďalej k dekarbonizácii priemyselnej výroby a tiež otázka súvisiaca s vesmírnou technológiou pre ekologický dohovor. Čo sa týka eh, digitálneho sektora, už eh, niekoľko rokov E, digitálny sektor produkuje e, neustále viac emisí skleníkových plynov globálne. Ak by teda digitálny sektor bol krajinou, bol by e, piatým najvýraznejším producentom emisí CO2, teda viac ako letecká doprava, civilná. Ak neobmedzíme teda ekologický dopad digitálneho sektora, tak emisie skleníkových plynov súvisiace s digitálnym sektorom sa môžu zdvojnásobiť a dokonca dosiahnu 7 až 8 celkových emisií teda bude to dopad podobný ako e, ľahké užitkové vozidla. Niektoré sektory priemyslu sa mobilizujú, už vynakladajú veľké úsilie, aby znížili digitálne znečistenie. Teda chcem sa opýtať, nemali by sme presadiť strategické opatrenia, aby sme podporili um, akúsi digitálnu triezvosť, aby sme prešli od inštiktívneho prístupu k digitálnemu sektoru na taký uváženejší a tiež sa za, zaviedli povinné ciele na ochranu životného prostredia, ďalej dekarbonizácia, na to, aby sme dosiahli transformáciu európskeho priemyslu na taký priemysel, ktorý bude klimaticky neutrálny, e, obehový a stabilný, dlhodobo udržateľný. Bude si to vyžadovať e, naozaj značné úsilie. Je treba zlepšiť efektívnosť, energetickú efektívnosť e, existujúcich procesov a tiež je treba dekarbonizovať výrobu. E, už existujú viaceré procesy, napríklad vodík, biomasa, priama elektrifikácia priemyselných procesov, ďalej zachytávanie uhlíka. Ale viacero týchto technológií zatiaľ nie je dostupných e, komerčne priemyselné procesy na báze vodíka, dajme tomu si vyžadujú dosť značný technologický vývoj, teda to zahrňa zvýšenie nákladov a podniky nemôžu sami znášať e, tento Ehm, finančný náklad, teda je treba poskytnúť im podporu aj e, v regulácii, aj finančne. Akú teda stratégiu chce komisia presediť, aby sa urýchlil vývoj a tiež e, šírenie technológií na dekarbonizáciu? A ešte posledná otázka. Málo občanov to vie, ale vesmírne technológie zohrávajú významnú úlohu v plnení našich klimatických cieľov e, ekologického dohovoru, teda Kopernikus, Galileo, EGNOS. A pritom podľa mňa komisia zabúda na tieto projekty vo svojom ekologickom dohovore. Ako to teda napraviť, ako lepšie zahrnúť tieto e, vesmírne technológie do stratégie ekologického dohovoru? Ďakujem. E, Ďakujeme. Teraz pán Borkia v mene ide. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj podpredsedovi eh, Timmermans. Využijem jeho výbornú znalosť talianského jazyka, budem hovoriť po taliansky. Ja by som sa s vami podelil o niektoré záležitosti, ktoré sa týkajú tak úrovni vlád, ako aj úrovni e, komisie. E, predseda vlády Grécka hovoril a tvrdil, že e, práve aplikácia Redilu a ostatných finančných zdrojov je problematická. Predseda vlády Holandska zase hovoril, že to bude udržateľný, pokiaľ rast zamestnanosti, ako aj ekonomiky bude zaručená. A samozrejme Poliaci zase hovoria o, o sociálnom pakte ako významnej zložke. E, takže hovoríme o rozličných záležitostiach, ktoré zasahujú naprieč politickým spektrom rozličné politické skupiny. Takže tieto obavy sa neviažú na nejaké politické presvedčenie, ale sú dosť prierezové. Aj na úrovni komisie komisár Breton hovoril o eh, období 25 rokov, na ktorú potrebujeme na transformáciu. Zatiaľ čo eh, vysoký predstaviteľ Borel hovoril o tom, že tieto mladé generácie budú musieť prispôsobiť svoj spôsob života, pokiaľ sa chcú naozaj dopracovať k tomu, za čo demonstrujú. Ja by som to tak eh, zhrnul. Eh, samozrejme, eh, tieto rozličné citlivé body v tomto momente pri ktoré sa týkajú ekologického dohovoru. Pokiaľ nenájdeme Eh, ani verejné zdroje, ani dostatočné súkromné zdroje, bude potrebné eh, zmeniť koncepciu z ekologického dohovoru. A otázka je, akým spôsobom sa bude meniť. Mm, rada už prijíma prvé rozhodnutia, ktoré sa týkajú viacročného finančného eh, rámca. Samozrejme, nájsť dohodu bude nesmierne zložité Samozrejme, členské štáty majú určité pochybnosti o tomto tisíc miliardovom pláne. V konečnom dôsledku ja oceňujem, že v tej počiatočnej e, fáze ste označili e, demografickú e, krízu za jednu z kríz aj ekologického dohovoru. No a samozrejme, mohli by ste nám povedať aj o tom, akým spôsobom sa chcete vyrovnať s touto výzvou. Ďakujem. Uh, ďakujem, pán minister, v mene zelených, koordinátor. Pán, ďakujem, predseda. Pán komisár, som rád, že na úvod ste hovorili o veciach, na ktorých už pracujete strategický akčný plán pre hobové hospodárstvo. Je dobré, že už je to hotové, že nemusíme čakať na vyhodnotenie plnenia cieľov znižovania emisí. No a taktiež Európa môže vyriešiť klimatickú krízu a vytvoriť udržateľné hospodárstvo, len pokiaľ bude využívať riadne environmentálne um, technológie a vytvárať príslušné pracovné miesta. No ale zároveň by sme si mali jasne povedať, kde investovať a koľko investovať. Je tam skutočne veľké, veľké spektrum investícií. Budeme potrebovať jasné signály, aby sa podporovalo v budúcnosti napríklad recyklácia a budeme taktiež potrebovať mnohé európske investície. Chcem sa teda opýtať, na to, ako sa pozeráte na viacročný, na viacročný finančný rámec, horizont, tam by sa to malo posilniť, ale budeme potrebovať aj EIB, ECB, aby sa investovalo do reálneho hospodárstva. Takže ako vy, ako komisár, chcete podporiť takéto investície do klimatických e, stimulov v Európe. Ďalej, čo sa týka tých redučných cieľov do roku 2030-2050, jasné, že Európa musí byť lídrom, musíme to dokázať vlastným občanom, ale aj e, zvyšku sveta pred v Glasgowem. Takže Mohli by sme sa e, spoločne medziinstitucionálne rozhodnúť na niečom ešte pre týmto rozhodnutím v Glasgowe, kde sa majú schváliť skutočne e, masívne redukcie emisí do roku 2030 a 50. No a určite parlament vás v tomto podporí, pretože väčšina tohto parlamentu podporuje zníženie emisí o 55 No a potom vytvoríme zvyšok nariadenia, ciele energetickej účinnosti, ďalej e, smernica o zdieľaní e, úsilia, obnoviteľné zdroje, pretože v prípade e, súčasných budov, tak máme taktiež cieľ na energetickú činnosť a tieto investície si vyžadujú asi 120 miliard eur zatiaľ a bude to naďalej narastať. Takže ako vidíte napríklad plnenie cieľov, ako sa ťaľ vyhodnocujú, čo môžete slúbiť a nakoľko to môžete slúbiť záväzne e, do roku, do júla 2021, tak ako bolo uvedené v komunike o zelenej dohode. Ďakujem pán Krasnodebský v mene EKR, náš koordinátor a podpredseda. Ďakujem, pán predseda. Tiež mám pár otázok. A čo má komisia v úmysle v súvislosti s prerozdelením rizika alebo prerozdelením eh, zdieľania eh, redukcie emisí, pretože odišiel nám členský štát, mali sme Brexit, no a teraz sa to prerozdelenie musí zmeniť. Takže ako to prerozdelíte? Prebehne nejaké hodnotenie e, vplyvu, predtým než príde nejaké rozhodnutie. No a druhá otázka. Toto súvisí s tým, čo sa pýtal pán Nika. Máme ciele klimatické neutrality do roku 2050 príde hodnotenie vplyvu rozdelené pre jednotlivé krajiny. My máme fond spravodlivej tranzície, ale budete kompenzovať krajiny, ktoré majú problémy s transformáciou a možno prídu pre, ne ešte aj, pre tieto krajiny ešte aj iné výzvy, než tie, ktorým čelia ostatné krajiny. Nedávno Belgická národná banka vyhodnotila projekt klimatické neutrality a bankové orgány povedali, že nová zelená dohoda by mohla mať rovnaký dopad ako ropná kríza v 70. rokoch minulého storočia. Samozrejme sú pezimisti, ale čo si o to myslíte vy? Je to také varovanie zo strany Belgickej banky. Čo si o to myslíte? Ďalší kolegovia tiež hovorili o dôležitých otázkach. Rád by som naďalej e, v tomto pokračoval a položil nasledujúcu otázku. Prebieha diskusia o zelenej dohode a paralelne prebieha postup viacročného finančného rámca. Sú tieto dva postupy nejak prepojené? Pokiaľ dôjde k škrtom v rozpočte, návrhu rozpočtu, pokiaľ sa rozpočet zmenší, tak bude to mať nejaký dopad vo vzťahu k zelenej dohode, ktorá je veľmi ambiciozná, alebo tieto postupy absolútne spolu nesúvisia. Takže to by ma zaujímalo, pretože všetci si robíme starosti o rovnakú vec. Kto zaplatí tieto ambiciozne projekty? Ja si myslím, že toto je hlavná výzva a nikto na ne nemá zatiaľ odpoveď. Ďakujem veľmi pekne v neposlednom rade a, a pani Cornelia Ernst Zague. Aj z našej strany by sme chceli zagratulovať k tomuto ekologickému dohovoru a k týmto vyslal veľkým očakávaniam. Samozrejme, budeme ho podporovať, zvlášť vtedy, ak ho budeme plniť konsekventne. A to samozrejme vôbec nie je také jednoduchšie. A mám uh, štyri otázky. Uh, to sa pre vás sa týka financovania. Samozrejme, potrebujeme európske peniaze, ale e, nemôžu sa na tom jednoducho iba zviesť členské štáty, ktoré nechcú vôbec platiť. A to zaznelo aj od e, pred rečníci, pretože tieto národné peniaze budeme potrebovať. A tuto musí byť aj pripravenosť, ale aj schopnosť zo strany členských štátov e, spolufinancovať. Samozrejme, Ehm, nemali by sme sa pozrieť, do akej miery e, táto úsporná politika paktu stability a rastu v zásade ovplyvňuje negatívne, negatívnym spôsobom. Pretože alternatíva E, by bola nasadiť finančné prostriedky prostredníctvom e, privatizácie. A tá v zásade privatizácia nič nepriniesie, ako sme videli pre Grécku. Takže prítam sa na peniaze na národnej úrovni. Nemali by sme si roz, roz, rozmyslieť, akým spôsobom naložíme s paktom stability a rastu. A ďalšia otázka. Ďalšia otázka je niečo, čo je naozaj tektonickou témou e, v Nemecku častokrát eh, je auto členom rodiny. Viac ako niektorí naozaj s členovia eh, rodiny. Eh, poznáme oblasti, kde si to môžeme naozaj myslieť. Pán Altmaier, minister hospodárstva Spolkovej republiky, povedal, že že žiadne prísnejšie regulácie v rámci ekologického dohovoru by nemali nastať. Akým spôsobom naložíme so sektorom automobilizmu? pretože myslím si, že e, nemôžeme z toho nechať vyklznúť automobilový priemysel tak jednoducho. Zároveň e, by sme mali, hovoríme o uzatvorených dohodách e, s obchodovaním s plynom, preto je tu otázka, akým spôsobom bude smerovať váš návrh aj e, k výstavbe nových energetických sietí. No a ďalšia otázka sa týka spotrebiteľov Ehm, hovoríme, že musíme myslieť na ľudí, musíme byť sociálni. A keď sa pozrieme na východnú Európu, v mnohých krajinách ehm, vidíme tam stále, ehm, že tam je tá chudoba stále veľmi vysoká a ceny energie stále rastú. Rovnaký je to prípad aj v Nemecku, aj keď to nie je také vypukle. Avšak musíme si požiadať, položiť otázku, aby sa ľudia neprepadli do energetickej chudoby, pretože ľudia si v jednom momente nebudú môcť dovoliť kúriť, pretože niečím musíme kúriť. A to je niečo, čo nechceme. Čia. Ďakujem veľmi pekne. Výkonný, vice, eh, výkonný podpredseda, eh, mohli by ste teraz zodpovedať a reagovať eh, na príspevky koordinátorov. Navrhol by som tak 7 minút, aby sme ešte nechali aj priestor kolegom. Chápem a chápem, že kolegovia chápu, že za tých 7 minút nebudem môcť ísť veľmi do, potreb, do podrobností. Ani samozrejme zelené technológie musia byť e, dostupné finančne a čím viac e, e, to bude vyrábané vo veľkej miery, tým lacnejšie bude táto technológia. To je súčasťou priemyselnej politiky, ktorú budeme prezentovať, rovnako ako aj obehové hospodárstvo a akčný plán obehového hospodárstva. Samozrejme, nie ste jediný. Pani Karvalio sa síce tú otázku opýtala, ale nie ste jediný, ktorí sa pýtajú nasledovne. Nepotrebujeme vyvíjať technológie, ktoré potrebujeme. E, väčšina týchto technológií už existuje, ale avšak chýba im e, škálovateľnosť a chýba im podpora nasaditeľnosti v praxe na to, aby sme mohli zmeniť naše hospodárstvo. Čo je zaujímavé, je, že technológia existuje Takisto by som povedal, že aj peniaze tam vonku sú. Čo potrebujeme je zorganizovať sa takým spôsobom, zvlášť my Európania, aby sme boli naozaj tými európskymi šampiónmi. Aby sme mali uh, tú masovú výrobu na to, masový dopyt na to, aby sme vedeli uh, tieto technológie mať k dispozícii lacnejšie, aby sme vedeli transformovať naše hospodárstvo. Uh, a to bolo spomínané viacera, viacerými z vás, tá technológia, ktorá je najsľubnejšia, ktorá má tak veľa aplikácií v rozličných odvetviach, kde Európa stále vedie a kde potrebujeme investovať, je vodíková technológia. Vodíková e, e ekonomika je jedným e, z najväčších príležitostí, ktoré Európa má, e, pretože sa vysporiadáva s mnohými inými témami keď hovoríte napríklad s európskymi oceliarmi, oni vedia, aké sú e, komplikácie, ktoré ich odvetvie prináša a vedia, že sa musia zmeniť Eh, aby mohli byť eh, udržateľný priemyselný. Všetci vedia a väčšina eh, vedia, že vodík bude kľúčový. A to sa stane skôr či neskôr. Ale otázka nie je, či sa to stane, ale otázka znie, či my sme dostatočne silní na to, aby sme to prijali túto zmenu E, dostatočne rýchlo, aby nám ocilárske odvetvie nezakapalo skôr, než dospieme do tohto bodu. Potrebujeme, tu, potrebujeme to, tú rýchlosť, pretože oceliarstvo je veľmi dobrým príkladom e, v tomto, v tomto zmysle. A práve z tohto dôvodu e, horizont Európa je nesmierne dôležité. Všetci, ktorí sú zaangažovaní na tejto diskusii, o viacročnom finančnom eh, rámci v akejkoľvek eh, zodpovednosti na ňom pôsobie, pôsobíte, ste si vedomí, že potrebujeme, aby Horizont bol jeho súčasťou, eh, pretože môže Ehm, fúzovať, ehm, môže stimulovať a môže prinášať veľa súkromných investícií. Ale musíme si položiť e, otázku, kde všade budeme musieť investovať, e, pretože samozrejme e, existuje veľký apetít po investíciách, pretože máme stále veľmi nízke úrokové sadzby a myslím si, že takýmto spôsobom budeme môcť mnohé dosiahnuť, pokiaľ to urobíme rýchlo. Samozrejme, čo sa týka plánov na analýzu dopadov, e, tie sme pripravovali ostatných 5 e, rokov a zaoberali sme sa e, nimi ostatných 5 rokov. Teraz ich musíme implementovať na odvetvia, ktorých sa to bude týkať pretože záujem o tieto odvetvia je súčasťou tejto analýzy dopadov. Jeden príklad, ktorý mám na pamäti, sú napríklad jednorázové plasty je to svetový rekord. E, ako spolu e, zákonodarcovia sme na to potrebovali iba 8 mesiacov, ale existovala veľká objednávka a veľký záujem a rovnako tie návrhy boli dobre e, pripravené. A nepoviem vám tajomstvo, je, že ako komisia sme museli prerábať ten návrh dvakrát práve kvôli analýze dopadov. Samozrejme, je tu vždy tá otázka, že je to príležitosť, ale je tu ešte dodatočná záťaž. Otázku, ktorú e, čas, e, častokrát si nekladieme, je, koľko nás bude stať to, ak nepodnikneme tieto kroky. Vieme, že 260 miliárd investuje Európa, aby sa ekologický dohovor udial. Ale otázka, a náklady z dlhodobého hľadiska, aké budú, ak tieto opatrenia nepríjmeme, je neuveriteľné, aké tie náklady by mohli byť, e, čo sa stane v uholných regiónoch, pokiaľ budeme pokračovať e, v znečisťovaní ovzdušia, ktoré e, predčasne zabíja viac ako 400 tisíc Európanov ročne. Pozrite sa na to, aký je dopad toto prinesie. Takže pokiaľ máme hovoriť e, o nákladoch takýchto krokov, ktoré sú vysoké, museli by sme ich porovnať takisto aj s nákladmi e, nekonania. Pretože dôsledky nekon- nekonania sú horšie a horšie a horšie podmienky, zatiaľ čo dôsledky konania sú lepšie ovzdušie, lepšie životné podmienky, lepšie e, lepšie mesta. Opýtajte sa, ktorého e, kovoľvek baníka chcete, aby aj váš e, syn ťažil uhlie a povie vám, a jedine ak neexistuje žiadna alternatíva, že by môj syn mohol robiť niečo iné. A my im máme ponúknuť e, túto možnosť, pretože toto sa neudeje same od seba. Toto je niečo, v čom musia pôsobiť verejné orgány. Niekde, kde Európa musí uh, preukázať solidaritu s 30 uholnými regiónmi, ktoré potrebujú transformáciu, ale je to aj veľmi dobrá príležitosť a na zlepšenie a vyčistenie energetického sektora. A samozrejme nemôžeme odpojiť digitálnu agendu od energetickej agende, pretože pokiaľ chceme mať lepšiu distribúciu energiu, nemať energetické straty, potrebujeme digitálny svet. A pokiaľ potrebujeme digitálny svet, potrebujeme aj viac elektriny. A táto elektrina by mala byť udržateľná. Takže myslím si, že v konečnom dôsledku, ak by sme to mali zrovnovážiť, sú to, je to viac príležitostí ako záťaže. A na toto potrebujeme členské štáty, pretože tie výzvy nie sú rovnaké všade. Ak vaša krajina závisí od, eh, od uhlia, eh, samozrejme, Eh, tie výzvy sú vyššie ako pre krajinu, ktorá už 50 eh, svojich energetických zdrojov produkuje z obnoviteľných zdrojov. Ale ak to budeme všetci robiť spoločne, potom tie dôsledky príjmaných opatrení v jednotlivých členských štátoch nebudú také, eh, také zdrvujúce. A že sme v tom všetci spoločne a potrebujeme naozaj preukazovať solidaritu. Solidaritu nie, solidarita nie je charita, nie je to altruizmus. Je to osvietený vlastný záujem. A táto solidarita je demonstrovaná a prejavená v transformačnom e, fonde, e, kde bude dalia tých ďalších 5 miliárd eur, ktoré nám v tomto pomôžu. Sklad, ener, skladovacie technológie a technológie skladovania energetika. Opäť e, vodík vďaka fotovoltaike môžeme e, syntetizovať vodík e, priamo. A pokiaľ budeme mať skladovacie zariadenia a nemôžeme skladovať solárnu energiu alebo veternú energiu priamo, vďaka vodíku ju budeme môcť distribuovať veľmi jednoducho a preto budeme môcť prispôsobiť existujúcu infraštruktúru pre plyn. Samozrejme, e, dátové centrá spotrebovávajú obrovské množstva energie. A je neuveriteľné, že keď vidíte také miesta ako Apple a Google, e, ktoré hovoria, že my už sme energeticky e, neutrálni. Ale pozrite sa na tie dátové centra. O tom nikto nehovorí. Čiže ak sa pozrieme na dátové centra, e, vytvára sa obrovské množstvo tepla a potrebujete ešte pod ďalšie e, obrovské množstva energie, energie, aby sa chladili. Takže počkajte na zajtrajšie rozhodnutie e, v oblasti digitálnych technológií. Ale toto je ďalšie e, záležitosti, ktoré budeme musieť riešiť a o tom budeme mať veľmi otvorenú diskusiu s zástupcami priemyslu, čo sa týka dekarbonizácie Eh, ekonomiky. Tam naozaj potrebujeme všetky technológie. Eh, ja som absolútne agnostický a, eh, a nestranný. Nemyslím si, že CCS je univerzálnym všeliekom, ale bude v tom mixe technológií. Ja nie som za alebo proti jadrovej energie, ale ak si to zrátame, tak v konečnom dôsledku tak bude pomerne e, drahá a nie je to inteligentné, e, inteligentná investícia. Avšak to je na členských štátoch, aby sa na tom e, dohodli. A samozrejme k tomu, ako povedal kolega Breton, v naschádzajúcich 25 rokov on rozmýšľa ako niekto, kto prichádza z veľkej korporácie a ten investičný cyklus trvá jednu generáciu a naozaj na transformáciu, reštrukturalizáciu potrebujete celú generáciu. Preto tá transformácia horizontu je naplánovaná na do roku 2050, aby sme mali dostatok času eh, transformovať priemysel s dvomi investičnými cyklami. To je rozmýšľanie pána Bretona. Áno, mal by som zrýchliť. Chápem, rozumiem vašemu signálu. Naozaj potrebujeme potrebujeme opätovne zvážiť alebo premyslieť financovanie z e, ekologického dohovoru e, na základe diskusí, ktoré prebehli. Nie, ale potrebujeme nástojiť na tom v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch, je, že nemôžeme si e, dovoliť vynakladať prostriedky, ktoré má Európa k dispozícii na staré politiky nemáme dosť, pretože už teraz nemáme dosť priestoru na to, aby sme investovali do nových technológií, o ktorých som hovoril predtým. Neexistuje nejaký dôvod, prečo by e, si komisia opätovne mala e, premyslieť ekologický dohovor. V jednom bode, ale to je samozrejme e, otázkou konzultačného procesu, sa budeme musieť pozrieť na to, či pakt naozaj slúži svojmu účelu vo všetkých e, oblastiach, ale to je niečo, čo musíme robiť tak či tak, ale naozaj budeme potrebovať e, masívne verejné a súkromné investície do rozvodných sietí, nových technológií na to, aby sa táto transformácia udiala e, čo sa týka demografie a demografických víziev, ktorým čelíme. Pozrite, ja si robím starosti kvôli nerovnováhám v našich členských štátoch, e, ktoré sa e, týkajú preľudnených miest a e, vyľudneného vidieka, preľudneného pobrežného pásma a vyľudneného vnútrozemia. A naozaj musíme využiť nové príležitosti. A myslím si, že uh, umelá inteligencia, nové technológie umožňujú sproduktívniť sa aj oblastiam, ktoré doteraz produktívne neboli a to zmierni tlak na preľudnené mesta. A ja už som hovoril s niekoľkými uh, primátormi za ostatné dni, uh, rovnako ako aj so starostom Londýna. Áno, Mesta sú, budú čoraz dôležitejšie a musí existovať určitá aliancia medzi mestami a vidieckými oblastiami, pokiaľ máme nájsť riešenie demografických zmien, ktorým čelíme. Myslím si, že problém 50 až 55 redukcie je niečo, čo musí byť založené na zdravej analýze a analýze dopadov. A ja nebudem oslabovať takúto analýzu len na základe nejakého časového obmedzenia. Preto ešte neviem, keď, kedy presne s ňou prídeme. A pretože vy ste hovorili o, o rozhodnutí Európskeho parlamentu, o uznesení Európskeho parlamentu, eh, kde minus 55 je zakotvených. Avšak časť podpory pre tento návrh eh, bola podmienená tým, že poslanci hovorili, že Európska komisia e, bude e, musieť zhodnotiť, či to je dosiahnutelné E, obávam sa, že pokiaľ my si v tomto nesplníme e, domácu úlohu, potom budeme sa zodpovedať Európskemu parlamentu, e, pretože toto musíme urobiť na základe faktov. A to ma vystavuje časovému tlaku, ale nevidím žiadnu alternatívu. Musíme urobiť túto analýzu dopadov a príjmeme rozhodnutie až potom, každopádne čo najrychlejšie, ako budeme môcť. Ale ešte je tu toľko otázok, čo sa týka cieľov do roku 2050. Teda klimatická neutralita. Keď niekto tvrdí, že to nemá také závažné dopady, teda respektíve, ak to má také dopady, ako mnohí tvrdia, to znamená, že sa urýchli priemyselné revolúcie, aby sme boli produktívnejší, bez toho, aby sme mali také značné dopady na matku zem a tým pádom sa dostaneme na vyššiu úroveň lepších pracovných miest skôr. Dobre. Ak takéto dopady bude mať táto kríza v porovnaní s ropnou krízou, ale ak niektorí tvrdia, že sa zníži e, rýchlosť rastu, nie, s tým ja nesúhlasím. Nie sú žiadne náznaky, že by k tomu mohlo dôjsť. Možno neskôr sa vrátim k iným otázkam. Prosím, nehovorte o občanoch ako o spotrebiteľoch. Občania, to je o mnoho viac než len spotrebitelia. Keď ich budeme vnímať ako občanov a nie ako spotrebiteľov, ich lepšie pochopíme myslím, že budú aj v silnej Božici, keď oni sa budú vnímať ako občania, nie len ako spotrebitelia. Ďakujeme. Naozaj otázok bolo mnoho. Teraz nasleduje kolo desiatich krátkých vystúpení. Pokúsim sa naozaj striktne vás prinútiť v tej jednej minúte. Pán Berensen, EPP. Ďakujem. Ďakujem, pán prezident, ďakujem, pán komisár, za to, že ste Ďakujem, pán komisár, že ste sem prišli. No už pokiaľ chceme úspešne urobiť energetickú tranzíciu, no už tak musí spolupracovať s nami celý svet a jeden spôsob, ako ich inšpirovať, je ukázať, že toto je skutočne dobrá tranzícia, ktorá sa dá aj zastúpiť, sú tu veľké, pardon, zaplatiť, sú tu aj veľké výzvy, ktoré leží napríklad v dekarbonizácii intenzívnych e, sektorov, často sú to rôzne klastre. Um, sú to klastre teda e, regionov, ktoré chcú dekarbonizovať, potrebujeme teda správnu infraštruktúru a správne technológie, tak aby sme tam udržali pracovné miesta, aby sa nemuseli presúvať napríklad niekde na pobrežie. Dve otázky. Mohli by ste sa pozrieť vo vašej analýze na takýto klastrový prístup, čo sa týka európskej infraštruktúry, tak čo potrebujú tieto energeticky náročné klastre a potom eh, CCS je, in, eh, je skutočne zásadné pre, ten, pre priemysel. Ako to môžeme ďalej stimulovať? Mať nejaký návrh? Ďakujem. Ďakujem, pán Hajšel. Uh, thank you very much. Uh... Ďakujem, pán predseda. Ekologický dohovor nás musí priviesť nielen k uhlíkovej neutralite, ale aj k udržateľnému rastu, k kvalitným pracovným miestam, k prosperite a tiež by nám mal pomôcť znižovať regionálne rozdiely, dúfam. A tiež rozdiely medzi členskými štátmi a sociálnu nerovnováhu. E. Spravodlivý fond transformácie je vynikajúci nápad ale táto transformácia musí byť úspešná, naozaj spravodlivá. Chcem sa na to konkrétne opýtať, aké opatrenia podľa vás by sa mali prijať na to, aby skutočne došlo k vytváraniu pracovných prežitostí, teda nielen rekvalifikácia, preškolovanie a podobne, ale alebo teda podpora malých stredných podnikov, startupy a podobne, ale niečo viac. Niečo, čo ešte znásobí pracovné príležitosti v e, sektoroch, ktoré sú naozaj potrebné a ešte financovanie. To súvisí s Fondom spravodlivej transformácie. Vedú sa diskusie medzi členskými štátmi na úrovni čistých prispievateľov a tzv. priateľov kohezie. Čo očakávate? teda mali by to byť e, jednak čerstvé peniaze a jednak aj z kohezných zdrojov. Myslím, že teraz je to nastavené tak, že takmer polovica by sa mala vyšleniť len dvom krajinám, Nemecko a Polsko. Čo si o tom myslíte? Tak, aby táto transformácia sa využila férovo. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Bír. Pani Bér, ďakujem. Podpora cieľov ekologického dohovoru do roku 2050 dekarbonizácii. To, môže znamenať, že Európa bude vo vedení, čo sa týka inovácií a technológií v budúcnosti, ale zatiaľ kombinujeme skôr narastajúce ceny energii s zhruba stabilnými e, emisnými hodnotami, teda ako sa e, posunujete z toho nahor, ako chcete konkrétne investovať do výskumu, do vývoja, energetický mix do budúcna, ďalej technológie, technologická otvorenosť pri biotechnologických palivách biosyntetických palivách, e, ďalej e, uskladňovacie kapacity alebo aj nové technológie, ako aj naše plynové infraštruktúry v Európe, aby sme sa posunuli k modelu e, power to gas a rôzne iné druhy plynov. Napríklad podporujete návrh, aby sa obchod certifikátny rozšíril na všetky ostatné sektory, aby sa e, tým pádom znížili, respektíve odstránili doplnkové dane na iné energetické zdroje, aby to nezasiahlo obnoviteľné zdroje energie. Musíme teda skôr uprednostniť technológie pred cenou. Musíme sa posunúť e, k rýchlejšiemu vývoju nových technológií, ako budú rast ceny. Inak e, si ľudia nebudú môcť jedného dňa dovoliť ani zaplatiť faktúru za energie. Nebudeme mať v dispozícii cloudové stratégie, pretože sa ľudia presťahujú tam, kde sú lacnejšie ceny energii alebo tam, kde ekologické eh, štandardy nie sú až také prísne ako u nás a to neprospeje globálnej klíme. Ďakujeme pani Roža Thun und Honstein. Ďakujem. A ja sa domnievam, že tento ekologický dohovor úplne transformuje náš priemysel, naše životné návyky. Naozaj od toho závisíme. Ale keď sa venujeme týmto témam, nemôžeme stratiť z zo zreteľa tie podrobnosti, pretože práve o tie ide, o tieto detaily ide. Musíme hovoriť o konkrétnych bodoch. Chcem sa teda opýtať na dve konkrétne veci. Spomenuli ste odpad v kontexte jednorázových plastov, ale nespomenuli ste elektronický odpad a my toho produkujeme obrovské množstvo, ak sa nemili 60 kg na osobu ročne. To je neuveriteľné. Práve sme odhlasovali s obrovskou podporou uznesenie o jednotných nabíjačkách, univerzálnych nabíjačka na všetky prenosné elektronické zariadenia. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Niečo k týmto plánom by ste mohli povedať? A ďalej, keď hovoríme o odpade, a ja by som rada hovorila aj o potravinovom odpade. Prosím, ešte sekundička. Turuf. E, ide o baňu ehm, sa ťaží hnedé uhlie na hranici Polska, Česka a Nemecka. Sú tu plány rozšíriť e, toto zariadenie, Toto prevádzku. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Ďakujeme, pán Gajer. Entschuldigung, ich hatte <clears throat> meinen Namen nicht genau verstanden. Ähm, ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, lieber Franz. Äh, drahý Franz, drahý pán popredseda, sme pod veľkým tlakom čísel. Sú tu rôzne iniciatívy, dokumenty, plány, legislatívne návrhy, ale záleží na e, odsúhlasení klimatická legislatíva, ktorá sa má predložiť 4. marca a taktiež priemyselná stratégia 10. marca, to sa teda odsunulo. Ja sa chcem opýtať, ako zapadá do seba tento ekologický dohovor a priemyselná stratégia, ako sa to navzájom zosúľaďuje pretože pôjde o to, ako tie energeticky náročné priemyselné sektory v EÚ budú prispievať k uhlíkovej neutralite. Už ste niečo povedali k vodíku, ale podľa mňa vystáva otázka, je tu nejaká stratégia, aby sa to nastavilo tak, že v správnom čase bude dostatok vodíka k dispozícii a máme nejaký konkrétny plán, nejakú cestovnú mapu na využívanie čistých energií? Ďakujem. Ďakujeme. Pani Izabela Tovalieri. Sí. Buongiorno, komisario. Pekné poobede, pán komisár. Ja by som sa eh, chcela zameriať eh, na plast. Bohužiaľ, Taliansko je druhým najväčším výrobcom plastových výrobkov eh, v Európe. Ale samozrejme eh, to neznamená, že by sa mala stať eh, členo, terčom očierňovacej kampane predovšetkým zo strane inštitúcií. Musíme predovšetkým zabezpečiť zamestnanosť. V Taliansku je to viac ako 160 tisíc ľudí. Táto, tak povediac mierne, extrémna pozícia E, komisie, ktorá zatracuje výrobu plastov, má e, priamy vplyv na pracovníkov aj e, na samotnú výroby. V konečnom dôsledku vyšší vyrubovanie daní, v konečnom dôsledku nemajú priaznivý vplyv na ekonomiku a samozrejme táto výroba sa potom iba e, presunie do tretích krajín, ktorí nemajú e, taký rešpekt voči životným podmienkam. Prečo by sme teda mali e, trestať toto odvetvie len preto, aby sme ich nahradili výrobkami z tretich krajín, ktoré znečisťujú e, prostredie rovnako alebo aj viac. Naozaj ekologický dohovor môže tak spôsob, môže tak priniesť spôsob, ako naozaj potrestá toto odvetvie spôsobom, ktorý si nemôžeme dovoliť. Pani Paulus? Ďakujem. Ďakujeme vám, pán komisár, za to, že ste sa prišli s nami stretnúť a ďakujem, že ste sa odhodlali podporovať ekologickú, obehové hospodárstvo a tiež ste spomenuli ekologickú mobilitu. Um, Nemecký minister hospodárstva Peter Almayer eh, nedávno sa písomne vyjadril, že z dôvodu plánovania štandardy eh, CO2 pre vozidlá by sa nemali upravovať do roku 2030, pretože akékoľvek priestor pre ďalšie sprísnenie podmienok sa už využilo. A eh, rýchle spustenie lepších elektrických vozidel, ktoré majú samozrejme mnoho nižšie emisie, aj keď sa započítajú emisie celého súvisiaceho reťazca, E, to sa nedá porovnať. Chcem sa pýtať teda, či sa chystáte niečo odpovedať pán Altmerovi na tento list, ktorý adresoval komisii ďalej. Máte nejaké konkrétne e, výpočty, aké náklady by obnášala nečinnosť nemecký úrad Bundesamt pre životné prostredie už takéto výpočty urobil a vyčíslil to na 180 eur CO2 na tonu. Ak by sa teda nekonalo, to by boli škody e, do roku 2100. Rozpočítali to na ceny z roka 2016. Teda a výsledok bol, že je to 180 eur na tonu. 3,4 miliardy tóny sa vyprodukovalo v roku 2017 v EÚ. To znamená 780 miliárd eur, to sú celkové škody. A keď sa odpočíta to e, odrátanie a keď sa vychádza z tých 640 eur na tonu, tak je to 2,75 bilióna eur. To sú neuveriteľné škody a to spôsobujú naše emisie CO2. Ďakujem. Ďakujeme, pán Markus Piper. Ďakujem. Nie pochyb o tom, že v oblasti klimatických zmien a energetických účinnosti sa musíme ďalej posunúť vpred. Ale pán Timmermans, chcem sa zamerať na kvalitu vašich prísľubov. Je to skôr v rovine Lisabonskej stratégie, teda ne um, konkurenceschopnejší eh, región celosvetovo. Ako chcete vyhodnotiť klimatickú neutralitu do roku 2050? Máte nejaké konkrétne hodnotenie dopadov, aby sme to dosiahli? Polnospodárstvo, teda hovedzí dobytok, e, tie predsa ostanú tieto zvieratá, tieto živočichy v našej ekonomike. Nemôžeme im predsa operovať nejaký elektrický žalúdok. Mm, to isté omeškania Tesla Bor teraz buduje v Berlíne a pritom Nemecká e, ekologická liga je proti. Budeme potrebovať 20-30 rokov na povolenie obchvatu. Máte naozaj hodnotenie dopadov na všetky tie protesty e, ekologických združení, môžete naozaj e, seriózne povedať, že do roku 2030 chcete pristúpiť uhlíkovú neutralitu? Je to naozaj slúb, alebo je to nejaké záväzné vyjadrenie? Ďakujeme pekne. Ešte e, dvaja dostanú slovo. Pán Tobišovský z ECR. Ďakujem. Panie komisarzu, to już padało, rzeczywiście Zielony Ład zmieni nasz... Ďakujem pekne. Už sme sa opakovane vyjadrili, že ekologický dohovor úplne zmení našu realitu, ale v skutočnosti pôjde o podrobnosti. A ja sa chcem opýtať na nasledovné, čo sa týka veterných turbín a ich súčiastok používame um, skladné vlákna a taktiež rôzne iné kompozity. V minulosti sa tieto kompozity rozkladali tak, že to nebolo príliš ekologické. Po roku 2021 budeme musieť odstaviť a rozložiť viacero komponentov a to spôsobí tisíce tón odpadu. V minulosti, keď sa uzatvárali tieto prevádzky, eh, teda veterné elektrárne, turbíny, tak sme predávali e, tie staré súčiastky Rusku, Číne a Afrike. Dnes už nechcem, teda už nie sú ochotní prijať e, náš odpad. Teda chcem sa opýtať, sme pripravení vysporiadať sa s tým úspešne. Nechceme predsa, aby tu vznikol problém s tým, čo stane po nás. Musíme sa naučiť, ako recyklovať a odstrániť e, takéto druhy odpadu z veterných elektrární. A ešte k vodíku ak dovolíte stručne, chcete šíriť, po, propagovať túto technológiu. Mm, povedali ste, že nie ide o to, či alebo kedy. Ako môžeme vôbec šíriť niečo, čo neexistuje, pán Pakarinen? Please in Finnish. No. Arvoisa puheenjohtaja. Ďakujem pekne, pán predseda. Nové klimatické ciele znamenajú, že v kontexte ETS e, tie emisie z priemyslu sa e, sprísnia tie pravidla. Je tu riziko, e, že sa presunie výroba do iných regiónov. Tomu musíme zabrániť. Musíme zreformovať náš priemysel tak, aby produkoval bez emisí, aby bol konkurenceschopný ste schopní prislúbiť, že ekologický dohovor a jeho financovanie nástroje, ktoré sú k dispozícii, sa budú môcť využiť okrem horizontu pre celú Európu na reformu priemyslu, tak aby sa priemyselné procesy mohli zreformovať, aby sa z nich stali bezemisné procesy a sam, zároveň, aby sme zajistili, že sa európsky priemysel e, naďalej zachová v schopnosti a že nebude dochádzať k presunu výroby inám do iných regiónov sveta. Ďakujeme, pán komisár, nech sa páči, opäť máte slovo. Why, thank you, President. Um, let me start by saying that The whole basis of the Green Deal is to translate our commitment to limit Cieľom eh, je obmedziť eh, eh, nárast teploty na 1,5 stupňa. Inak to nedokážeme my už ovplyvniť. Už sa zas začnú diať zmeny a to bude mimo našej kontroly. Komisia teda od tohto záväzku z Parížskej dohody vychádzala, vypracovala plán, ktorý náš môže priviesť k klimatickej neutralite do roku 2050. Nie je to nejaký predpísaný formát, je to cestovná mapa. Rozhodnutia, ktoré príjmeme, budú určujúce, či sa nám to podarí alebo nie. Do roku 2050 nie je to žiadna záruka, bude to záležiť od rozhodnutí, ktoré urobíme, ale tie rozhodnutia, ktoré navrhujeme v tejto cestovnej mape, nás môžu k tomuto cieľu priviesť, aby sme teda boli klimaticky neutrálni do roku 2050 ako prvý kontinent. Ja sa domnievam, že ten pocit nutnosti, naliehavosti, urgentnosti je čoraz citeľnejší a ja si myslím, že aj Matka Zem nám bude pripomínať každý rok. Vlastne teraz to už vidíme takmer dennodenne. A ja si myslím, že je tu naozaj obrovská príležitosť, pretože sa dá skombinovať e, záchrana klímy aj s priemyselnou ekonomickou transformáciou. Bude to ľahké? Nie. Ani zďaleka. Bude to veľmi ťažké, ale je predsa nudné robiť vždy veci, ktoré sú ľahké. Robme aj také veci, ktoré sú ťažšie trošku. A snažme sa nechať planetu našim deťom v takom stave, e, že budú schopní na nej žiť aj v budúcnosti. My musíme byť príkladom ostatným globálne na základe našich technológií, inovácií, na základe našich schopností skutočne veci meniť. Nie vojenská sila eh, nám prinesie toto eh, hlavné postavenie, nie počet Európanov, populácia, práve atraktívnosť a úspešnosť našej spoločnosti. Tá spôsobí, že budeme lídrami celosvetovo a ja sa domnievam, že ekologický dohovor nám v tomto môže pomôcť a musíme to vnímať v klastroch. Ja som sa to naučil v posledných mesiacoch. Musíme hovoriť tak vo všeobecnosti o tom, čo je treba dosiahnuť, ale potom sa musíme pozrieť na jednotlivé sektory priemyslu, čo to proste znamená pre ne jednotlivo. Toto je pre chemický priemysel, pre automobilový priemysel, pre oceliarský priemysel, pre iné druhy kovov, pre plnospodárstvo, pre spotrebiteľov a tak ďalej. Sú tu isté styčné body, ale sú tu aj osobitosti, ktoré si vyžadujú osobitný prístup. A jeden zo sektorov, o ktorom sme teda ešte nehovorili, a ja ho chcem spomenúť, pretože to je jeden z najvýznamnejších zdrojov pre rozvoj pracovných príležitostí. 80 budov, ktoré bude mať Európa, v roku 2050 sú už postavené. Tieto budovy sa budú musieť prispôsobiť, teda budú sa musieť odizolovať, e, budú sa musieť upraviť z hľadiska spotreby energie. To je e, najvýraznejší zdroj pracovných miest. Máme tu kapitál, dá sa to, keď oslovíte banky, investičnú banku, je to v podstate bezriziková investícia. A dá sa to. Toto sú pracovné miesta, ktoré sa nedajú nikam presunúť do Európy, to sa musí urobiť tu dajme tomu, ak bude treba aj tiež recyklovať eh, staré veterné turbín, turbíny, aj to bude súčasťou tohto procesu, eh, teda recyklácia. Toto všetko sa dá zvládnuť tu u nás. Myslím si tiež, že ešte teda k eh, technológii CCS uskladňovanie uhlíka. To si vyžaduje ďalší vývoj. Technicky sa to už dá, ale záleží od tom, kde sa nachádzate. Ak ste na pobreží, je to ľahké. Ak ste vnútro, vnútro zemi, je to o mnoho ťažšie. Ale to znamená, že je tu príležitosť pre niektoré sektory, pre niektoré oblasti. Nie je to však ideálne riešenie, nie je to všeliek, samozrejme. Rozhodne však transformácii sa to využiť môže. musíme hľadať konkrétne riešenia v rámci Fondu spravodlivej transformácie. Ja som totiž presvedčený, že jediná vec, ktorá by nám zabranila v konaní, je, že ak občan dospie k záveru, že e, to neprospeje jemu, ak on nebude súčasťou tohto procesu. Ak občan bude ochotný prinášať obete, to znamená, že z toho bude mať prínos a jeho deti z toho budú mať prínos, ale ak si to neuvedomí, ak bude vidieť iba um, tie obety, ktoré musí prinášať, tak to nás zastaví. A práve Fond spravodlivej transformácie musí e, toto pokryť ďalej. Musíme budovať energetické siete a to e, naliehavo ďalej. E, uskladňovacie zariadenia, vodík e, rozhodne bude jeden z významných modelov uskladňovania energie do budúcna, ale tiež zdaňovanie energie, aj tomu sa musíme venovať pretože systém zdaňovania, ktorý v súčasnosti máme, je založený úplne na fosílnych palivách a to musíme zmeniť, musíme zekologizovať naše dane. Viem, že členské štáty o tom nechcú hovoriť, ja viem, ale nedá sa tomu vyhnúť. Ďalej musíme preukázať vo viacerých členských štátoch energia ešte stále je dotovaná, energie z fosílnych palív. Nemôžeme eh, občanom povedať, eh, že dotácie sa zastavia a že prejdú na iné zdroje energie a že sa im faktúra sobie To nie. Ďalej, elektronický odpad. To bude obrovská výzva aj v rámci recyklácie. Ja som videl rozhodnutie o tých jednotých univerzálnych nabíjačkách, aj to bude súčasťou nášho balíka obehovej ekonomiky, ale to sa netýka len nabíjačiek, ale aj káblov. A tiež samozrejme udržateľnosť týchto káblov. E, čo sa týka baní, E, teda konkrétne tej bane na hranici e, Česka, Nemecka e, a Polska, o ktorej ste hovorili. Tento týždeň mám naplánované stretnutie na tú tému ďalej plasty. What this parliament has done is to decide to remove 10 single-use plastic items for which je, je, mm, sú mnohé plastové produkty, ktoré by sa dali ľahko nahradiť bez toho, že to bolo, by to bolo problematické pre uh, spotrebiteľov, no ale pokiaľ týchto 10 najbežnejších, eh, pokiaľ použite týchto 10 najbežnejších produktov, no už tak si uvedomte, všetko to ide do našich oceánov, do riek. Áno, plast to je e, skvelý produkt, e, potom sú výrobky ľahšie a trvácnejšie a tak ďalej, no ale plasty na jedno využitie sú nebezpečné. Mikroplasty sú nebezpečné pre naše zdravie, takže treba s tým niečo robiť. No a pokiaľ ja by som bol z Talianska, tak by som takto nebránil plasty. Chodte sa pozrieť na talianské pobrežie, do talianských riek, na e, perlu talianského hospodárstva, cestovný ruch, tento veľmi utrpí, pokiaľ ne, neprestanete vypúšťať plasty do životného prostredia. Ja nemám nič proti plastom, pokiaľ sú udržateľné. Tie potrebujeme, ale nie tie na jedno použitie. A teraz k automobilovému priemyslu niečo poviem lebo máme teda ten list od pána Altmajera. Komisia vykoná hodnotenie vplyvu, uvidíme v nadchádzajúcich rokoch, či príde potrebná legislatíva dodatočná, ale chcem povedať jednu vec. Automobilový priemysel teraz čelí obrovskej výzve. No a poprvýkrát som konečne presvedčený, že si to uvedomili a že s tým chcú niečo robiť. Ale treba si uvedomiť, že vo väčšine našich členských štátov toto prichádza s veľkým ohrozením pracovných miest. A skutočne je to absolútne prepracovanie zásadného hospodárskeho sektora pre európsky priemysel. No a čím rýchlejšie sa to stane, tým lepšie. Ale je treba zároveň zaručiť, že to pôjde ruka v ruke s opatreniami, ktoré prinesú príležitosti pre ľudí, ktorí teraz pracujú v automobilovom priemysle, aby v ňom naďalej mohli pracovať, aby uplatnili iné zručnosti na iných miestach, alebo môžu prejsť do nejakého iného priemyselného sektora, ktorý bude čoskoro potrebovať ľudí. Takže čo som chcel povedať? Automobilový priemysel v Európe teraz pochopil, že je treba e, prestať so spalovacími motormi, že je treba masívne investovať a spolupracovať s nami, aby to bolo všetko možné. Ale my musíme zase na druhej strane pochopiť, že to je taká zásadná transformácia, že musíme zaručiť, že sa pracovné miesta nestratia a že prídu nové pracovné miesta pre ľudí, ktorí o prácu prídu. Ďakujeme a toto sa týka len Eh, aut. Keby sme hovorili o kamionoch a lietadlách, tak by to bolo ešte tešie o tom diskutovať. Ešte tu máme 10 vyjadrení, budete mať šancu sa ešte neskôr eh, vyjadriť a ešte hovoriť aj na záver. Máme čas. Pán Kohut. Ďakujem za slovo. Pán, pán popredseda, shodneme sa na tom, že napríklad Sliesko alebo iné regióny závislé od uhlia teraz čelia veľkým výzvam, potrebujú podporné opatrenia a e, príslušné prostriedky. A k tomu majú otázku. Včera na Európskej rade sme počuli, že 2 miliardy eur, ktoré, boli, ktoré mali ísť z fondu e, Spravodlivé tranzície do Polska, že tieto e, sa zredukujú 50 pokiaľ do roku 2050, teda, pokiaľ nesplníme naše ciele klimatické neutrality smerujúce e, teda naše ciele smerujúce k klimatické neutralite v roku 2050. Máme tu dohodu Únie polských miest, že zo zelenej dohody pôjdu priamo dostupné prostriedky e, polskej vláde. Prosím, čo si o to myslíte? Ďakujem, pán Kubilius. Pán komisár, som vám ďačný za to, čo robíte, ale mám takú filozofickú otázku. Klimatické zmeny. Čo musíme dosiahnuť do roku 2050? Klimatické neutrálne hospodárstvo alebo klimaticky neutrálnu atmosféru? Klimatické zmeny, toto je globálna výzva. Momentálne sa sústredíme hlavne na redukciu emisí CO2. Takže sústredíme sa na klimatické neutrálne hospodárstvo, no ale čo je rovnako dôležité, tzv. negatívne emisie, absorpcie z atmosféry, toto je niečo iné než CCS. Alebo teda zachytávanie ukladania uhlíka. No ale táto dôležitá otázka je často ignorovaná, dokonca aj v vašom komunike o zelenej dohode. Keď sa pozriete na to, čo sa deje v eh, oblasti a technológie, napríklad biotechnológií, tak vidíme, že sú tam určité slubné kroky, tzv. Eh, menenie genómu. Toto by mohla v podstate prielomová technológia, ktorá by zvyšila absorpčnú kapacitu napríklad eh, zo strany rias v oceáne. Takže ja sa chcem opýtať, Kedy sa komisia začne zaoberať eh, otázkou negatívnych emisí a príslušných technológií, toto by určite pomohlo. Ďakujem teraz pán András Jurk. Ďakujem. Takže potrebujeme skutočne spoluprácu eh, v rámci spoločnosti a tu sú tri veci zásadné. Európsky občania, tým sa musíme postaviť spravodlivo, tiež musí byť prerozdelená spravodlivo. No a ja sa pýtam, nakoľko alebo ako plánujete eh, uplatňovať princíp znečisťovateľ platí. Po druhé, ide tu o eh, dôstojnosť. Ja si myslím, že je neakceptovateľné, že ľudia alebo občania, pretože im nemôžeme hovoriť spotrebitelia, ako ste povedali. Hovoríme tu o administratívnej záťaži, ale tá, tá predsa sa nemôže premietnúť do života ľudí. Potrebujeme za dobré financovanie, riadne rozpočtové prostriedky. No a ja sa pýtam, ako komisia chce zaručiť, že fond pre spravodlivú tranzíciu nepriťaží krajinám, ktoré už bojujú s výzvami. Ďakujem. Pán e, predseda Franc, komisár e, Timmermans. Už predstavila sa zelená dohoda, obdržali sme e, návrhy v súvislosti s Fondom spravodlivej tranzície. Ja sa chcem opýtať, mohli by sa zlepšiť kritériá tak aby sa tam napríklad e, zohľadnil aspekt e, zvýšenej nezamestnanosti v určitých regiónoch, napríklad ako u nás v Galicii. To je e, moja prvá otázka. Ďakujem vám za to, čo robíte, aby ste zlepšili prepojenie infraštruktúry že pokiaľ chceme mať obnoviteľné zdroje a chceme, aby to bolo pozitívne pre, pozitívne pre celý kontinent, tak potrebujeme prepojiť všetky regióny v tomto zmysle, tak aby sme mohli prevádzať elektrickú energiu z regiónu do regiónu. No a na záver, zaujímalo by nás, či ten piatý zoznam, ten E, príde na čas a za dobrých podmienok, tak by sme znovu nemuseli diskutovať o všetkých aspektoch a ako to vidíte, ako to predvídate. Ďakujem. Teraz pán Buchajt. Ďakujem, pán predseda. Pán Timmermans, vy ste teraz povedali, že občania E, musia byť aktívni, pokiaľ chcú mať prínos zo zelenej dohody aj deti. No ale hovorili ste o napríklad daňových úľavách v súvislosti so zelenou dohodou, veď to je smiešné, veď to je jasné, na, aký má toto intervencionistický charakter. Hm, Smejete sa, no už mi sa to zdá tiež vtipné. Ale mám inú otázku a tá sa týka koronavírusu a nášho priemyslu. Vieme, že sa nachádzame v procese deindustrializácie za posledných pár rokov. Priemyselná výroba v Európe už za minulých pár mesiacov e, klesla skutočne o 20 a vidíme, že napríklad rôzne e, pásy vo fabrikách stoja. Prečo? Pretože im chýbajú sekundárne súroviny, e, súroviny, ktoré sú potrebné pre výrobu určitých produktov a hlavne tie, ktoré chodia z Číny. Takže ako si myslíte, že v budúcnosti môžeme zaručiť tieto dodávky, pokiaľ budeme v Európe potrebovať ešte viac takýchto sekundárnych súrovín? Ďakujem. Ďakujem pani Maritusa. Ďakujem. Budem tiež hovoriť po uh, francúzsky. Ja viem, že pán Timmermans hovorí po francúzsky tiež. Pán Timmermans, vy ste hovorili o tom, že potrebujeme energetické siete, aby sme mohli nahradiť fosílne paliva. Hovorili ste o vodíku, obnoviteľných zdrojoch. Nuž, ale čo chcem povedať ja a za čo vám chcem poďakovať, povedali ste na Twitteri v útorok, minulý týždeň, že čo sa týka projektov spoločného európskeho záujmu, že taktiež to musí odpovedať zelenej dohode. Takže, pán Timmermans, čo toto v praxi znamená? Aby sa implementovala zelená dohoda, kde sa hovorí, že v podstate plyn už e, nechceme využívať. Ako by ste potom chceli vyhodnocovať projekty na tomto zozname projektov, keď e, chcete zobrať do úvahy štúdia agentúry ACER, ktoré boli publikované z e, čaká sa teda na finálne schválenie tohto zoznamu projektov, takže budete robiť napríklad štúdie hospodárskeho a environmentálneho dopadu. Zaujímalo by ma, ako to chcete urobiť, aby to zapadalo do zelenej dohody. Ďakujeme. Teraz pani Kontúra. Ďakujem. Pán predseda, čo sa týka zelenej dohody a spravodlivé tranzície. Toto bude mať všetko dopad na mnohé oblasti, ktoré chcú, majú byť uhlíkovo neutrálne, no ale zároveň to priniesie týmto regiónom mnohé e, príležitosti. A národné vlády musia dekarbonizovať svoj priemysel. U nás v Grécku napríklad sa hovorí o dekarbonizácii a sú tam stanovené skutočne prísne lehoty v oblasti západného Macedónska, megalopoly, tak tam to speje ku kolapsu. Veď samozrejme je treba dekarbonizovať, dobre, ale toto bolo rozhodnutie, ktoré sa urobilo bez príslušného vládneho plánu, ktorý by obsahoval aj štúdie vykonateľnosti a taktiež eh, aby si preštudoval dopad na miestnu spoločnosť. Takže ako Európska komisia chce dodatočne podporiť tieto oblasti? pretože tých 293 milia, miliónov, ktoré majú dostať z Fondu spravodlivej tranzície, toto nie je dostačujúce, aby to viedlo k sociálnej, spravodlivej a nenásilnej tranzícii v týchto regiónoch. Ďakujem, hovorí pani Katalinče. Ako predrečníci by som chcela hovoriť o diskusii ohľadom e, zoznamu e, projektov spoločného zájmu my sme o tom e, minulý týždeň tiež už diskutovali, to je skutočne sporná vec. Tento e, zoznam naďalej je určite teda obsahuje mnohé projekty, ktoré budú problematické v budúcnosti. Zaujímalo ma, čo si o tom myslíte vy, že by sa nemali financovať projekty, ktoré nie sú kompatibilné so zelenou dohodou, ale taktiež komisárka Simpson v pondelok povedala, alebo slúbila, že prepracuje usmernenia pre ten E a že zelená dohoda bude v podstate takým kontextom pre tieto financované projekty. Ja sa chcem teda opýtať, či by ste mohli povedať niečo viac tomu načasovaniu 10-ročnej revízie ako bolo povedané. A taktiež prosím upresnite, akým spôsobom komisia chce zaručiť, že všetky financované projekty budú v súlade so zelenou dohodou. Ďakujem, pán Sean Kelly. Ďakujem, ďakujem pán Timmermans za túto jasnú a inteligentnú prezentáciu. Budem hovoriť stručne. Komisia jasne ukázala, že nechce, aby nikto prišiel zkrátka, to ste podali vy aj pani predsednička von der Leyen, aby tu bol e, spravodlivý tranzičný mechanizmus. Môžete nám popísať, aké typy investícií by boli oprávnené v zmysle Fondu spravodlivej tranzícii, no a taktiež kritéria, ktoré boli stanovené čo sa týka hospodárskeho rozvoja v členských štátoch, ako to bude postupovať tam. Taktiež sa hovorilo o e, geografickom prerozdelení, napríklad aj v Írsku sú mnohé e, uholné elektrárne, ktoré budú musieť e, zavrieť. Takže geografické kritéria taktiež musia byť zobrané do úvahy, napríklad aj u nás v Írsku. No a ešte na záver, minulý týždeň v stredu parlament odmietol namietku voči zoznamu projektov spoločného zájmu veľkou väčšinou. Chcete sa vyjadriť eh, k dôležitosti tohoto zoznamu eh, eh, tých pro, zoznamu týchto projektov. Pán Rorus, pán Timmermans, zelená dohoda, tam ide o taxonómiu a bez, je tam solárna energia a veterná energia, ktorá je zozname, ale ekologická krajina bude mať problémy, pokiaľ sa nebude dostatočne recyklovať. Po 20 rokoch sa musia jedovaté solárne panely vymeniť. A čo sa týka e, veterných turbín, tak toto taktiež bráni e, hniezdeniu vtákov, takže to narúša v podstate biotop pre ľudí ľudí, aj pre zvieratá, ide to na úkor biodiverzity a taktiež je tu cena veternej energie. Stále sa to prezentuje izolovanie, ale to nie je pravda, pretože sú tam náklady na inštaláciu a taktiež vedenie. To je treba k tomu pripočítať, pretože solárna a veterná energia rozhodne nie sú ideálne ani zďaleka. Jadrová energia má taktiež e, nedostatky, ale nie tak ako solárna a veterná energia. A ide o to, že sa to dá rýchlejšie všetko postaviť je to v podstate nakoniec výhodnejšie. Takže chcem sa opýtať, či chcete jadrovú energiu taktiež do tohto e, zapojiť. Dobre, tým sa dostali nakoniec zoznamu rečníkov. Taktiež tu mám ešte jednu žiadosť o vystúpenie. Pokiaľ to bude iba jeden človek, tak môžem vám na 30 sekúnd. Pokiaľ to bude viac než jeden človek, tak nemáme dobre. Takže pani e, e, Weiss. Povedali sme, že nikto nepríde zkrátka ale nemôžeme nikoho ani zdržovať zbytočne, pretože technológia máme, máme trh, máme priemysel, máme podniky. Takže ako navrhujete, by sme mohli motivovať rozvoj platformiem regulačných voľných zón, tak aby priekopníci, inovátori mohli postupovať ešte rýchlejšie, aby nám pomohli eh, pritom, aby, nikto ne, aby sme dosali to, že nikto nepríde skrátka. Áno, smestila som sa do 30 sekúnd, teraz pán Timmermans. Áno, ďakujem, gratulujem pani Vaj za to, že to povedala tak rýchlo. Prepačte, ja budem hovoriť trochu dlhšie. Čo sa týka tej konkrétnej otázky ohľadom Polska, No už tak je mojou ambíciou zaručiť, že Polsko taktiež sa zaviaže k tým cieľom do roku 2050. Už sme na dobrej ceste. Je dôležité preto, aby aj všetky členské štáty spolupracovali. Myslím, že sme ukázali prostredníctvom opatrenia ako napríklad Fond spravodlivej tranzície, že je to absolútne možné. Samozrejme, budeme spolupracovať aj priamo s miestnymi vládami v nadchádzajúcich rokoch. Ja diskutujem veľa aj Ehm, s primátormi, ehm, používame využíva ehm, súčasne existujúce štruktúry, ako výbor regiónov, alebo C40, alebo ďalšie iniciatívy, e, globálny e, dohovor starostov. A taktiež je treba toto robiť nielen cez centrálne vlády, pretože tie miestne podmienky skutočne sa líšia aj v rámci jednotlivých členských štátov. Takže toto bude dobrý nástroj, ktorý povedie ešte k väčšej zaangažovanosti ľudí, ktorí budú na tomto pracovať na lokálnej úrovni. Takže myslím, že je to dôležité. Nie len z filozofického pohľadu, je to aj praktická diskusia o tom, či chceme mať klimaticky neutrálnu spoločnosť a hospodárstvo, pretože áno, ide tu o spoločnosť, no a tie najdôležitejšie motívy alebo stimuli. Toto sú občania, ktorí povedia, že chcem, chcú lepšie ovzdušie, aby už ľudia nezomierali kvôli špinavému ovzdušiu. No a samozrejme e, sú to aj argumenty tých, ktorí hovoria, že to naruší hospodárstvo a že zaniknú pracovné miesta. To nie je pravda. Ľudia chcú zelenšie mesta a zelenší vidiek. Ľudia chcú aby sme prestali s ekocidou, ako tomu povedal prezident Macron. Ľudia Nechcú, aby milióny živočišných druhov vymierali a chcú, aby sme s tým niečo robili. Ľudia chcú čistejšiu vodu. To nie je len dekarbonizácia hospodárstva. My tu vytvárame priestor, kde ľudia môžu viesť lepší, održateľnejší život než teraz. Ďalšia vec. Samozrejme, že toto všetko znamená, že budú aj naďalej nejaké e, emisie uhlíka, ale povieme, že matka Zem to zvládne. Nerobíme jej problémy, bude to vyvážené. No a ako ste správne povedali, tu budeme potrebovať aj miesta, kde bude nadbytok e, absorpcie uhlíka. No a jasne musíme upozorniť konkrétne technológie v tejto oblasti, ďalej tam máme um, oceány s riasami, to je tiež dôležité. Taktiež e, navrhujeme zasadiť budúci rok 2, 2 miliardy stromov, teraz znovu zalesnenie Európy a to preto, aby sme vytvorili lepšie životné prostredie, zvyšili biodiverzitu. Áno, nejde tu len o dekarbonizáciu hospodárstva, ide tu o to, ako môžeme znovu dať do rovnováhy e, ľudí alebo ľudstvo so životným prostredím, v ktorom žijeme. Nie je to len o to, že chceme zachrániť planetu. Planeta sa zachráni sama. Pokiaľ sa na planete už nebudeme páčiť, tak sa nás zbaví. My chceme zachrániť ľudstvo. To tu robíme. Chceme vytvoriť planétu, kde ľudstvo má udržateľné miesto. 10 miliard ľudí tak aby to bolo spravodlivejšie, aby sa zobrali do úvahy aj ambície iných častí sveta, tak aby mali oni e, rovnaký rozvoj k dispozícii ako my. Tu nede len o hospodárske aspekty. No a samozrejme, ja nehovorím, že to bude ľahké, nehovorím, že nikto nebude sklamaný, že nikdy nebude nejaká ťažkosť, no to sa stane, vždy sa to takto stáva. Ale náš východiskový bod by mal byť taký, že nie len to je tá správna vec, a to je, ale že je to aj realizovateľné. A taktiež to je takto. Pretože pokiaľ sa k tomu postavíme takto, že dobre, niekedy budeme trochu sklamaní, ale potom to prekonáme a opäť sa pustíme do pohybu si myslím, že niekedy je to ironické, že niektoré strany, ktoré ob- obvinujú štát z, zo zasahovania aj v iných oblastiach, napríklad občanské slobody, tak sú tie prvé, ktoré by to najradšej urobili, odňali ľuďom ich základné slobody. Takže toto je veľmi zvláštne, ale to len tak na okraj. Samozrejme, toto všetko musí viesť aj k tomu, že sa najdú financie nie len verejné, aby došlo k tým správnym investíciám. Ale ja za posledných pár mesiacov mám ten dojem, že v mnohých častiach finančného sveta a investorskej komunity v podstate zúfalo hľadajú takéto príležitosti. A my im túto príležitosť musíme poskytnúť v podobe Eh, dobrého regulačného prostredia, ktoré bude stabilné a predvídateľné. A potom si myslím, môžeme rozvíjať eh, dodatočné investície. A to je samozrejme zároveň aj odpoveď na otázku pani eh, Weiss, či môžeme ľuďom pomôcť. To je, keď hovoríte s ľuďmi, ktorí chcú robiť viac v tejto oblasti, častokrát povedia, ak keď idem do štátov, tak dostanem povolenie, ktoré je E, platné e, po v celých Spojených štátoch. E, takže, ale v Európe to trvá celé mesiace. Tak pozrime sa na e, e, byrokraciu v tejto oblasti, pretože máme toľko startupov, ale nikdy sa nedostanú na tú úroveň, aby boli ekonomicky sebestačné. Pozrieme sa tam e, na tie miesta, kde je síce naša pôsobnosť obmedzená, ale aj tá obmedzená pôsobnosť môže veci zlepšiť. E, samozrejme, niektorí z vás e, čakajú na odpoveď zoznamu PCI. Dovolte mi zopakovať to, čo som povedal už E, predtým. Toto je pevný záväzok. E, budeme veľmi prísni pri analyzovaní tohto zoznamu. A myslím si, že parlament prijal správne rozhodnutie, ale chcel som takisto povedať veľmi zrozumiteľne, že my podmieníme toto rozhodnutie tak, aby sme zabezpečili, že nebudeme, nebudeme investovať peniaze e, do aktív, ktoré by pre do budúcnosti znamenali stratu. A samozrejme, E, to je vaša práca, ale bohužiaľ moja práca je dnes vám povedať to, že tento záväzok bude fungovať. A samozrejme, keď si túto povinnosť e, odškrtnem, tak na vás bude, aby ste skontrolovali, či som si túto prácu odviedol, odviedol dobre alebo nie. Ale som presvedčený, som presvedčený o tom, že toto sa nám podarí a bude sa nám v tomto dlho dariť a to vám hovorím z tohto miesta, čo sa týka e, špecifickej situácie v Grécku. K tomu sa budem musieť ešte vrátiť. Viem, že grécka vláda je veľmi pozitívne naklonená tomu, e, čo robíme v špecifických oblastiach, ale urobím takú všeobecnejšiu pripomienku. Takisto budem musieť byť preorientovať existujúce prostriedky e, týmto smerom. Nie je to iba 7,5 miliardy najviac. Samozrejme, je to aj to, že budeme musieť robiť lepšiu alokáciu do štruktúrálnych fondov, spoločnej polnohospodárskej politiky. Preorientovať tie prostriedky, ktoré už alokujeme, aby sme sa priblížili k tomu cieľu, kde sa chceme dostať. A myslím si, že e, povedzme 25% e, týchto prostriedkov a posunie ich na vyššiu úroveň. A tých 25% je veľmi skromné číslo. A aby sme sa vyhli nedorozumenia, čo sa týka jadrovej energie, pretože táto otázka takisto bola na pretrase. Ja nemám žiadnu povinnosť e, jednať proti jadrovej energie. My vieme, že jadrová energia nevedie k emisiám, ale vedie e, k iným problémom, ako je napríklad jadrový odpad. Ale moja jediná pripomienka k týmto záležitostiam je, že rešpektujem členské štáty, ktoré majú principiálnu pozíciu, principiálnu za alebo principiálnu proti. My nebudeme stáť v ceste členských štátov. O jediné, čo žiadam, je, že si to zrátajte. Prerátajte si to je toto dobrá investícia? To je moja jediná otázka. A môj záver pre mňa osobne z tých čísel vyplýva, je inteligentnejšie investovať do udržateľných zdrojov energie. Ale to je na členských štátoch, dnes si tieto čísla prebehnú. To je samozrejme eh, prerogatív členských štátov, aby sa postavili nejakým spôsobom k jadrovej energie. A tie čísla iba rastú. Eh, pozrite sa na diskusiu vo Francúzsku, aký postoj k tomu e, zastala francúzska vláda, francúzske e, jadrové e, odvetvie. Časť zdrojov, ktorá bola určená na jadrovú energiu, sa preorientovala na udržateľné zdroje. Takže pozrite sa na tie čísla. Samozrejme, udržateľné zdroje energie prichádzajú s vlastnými problémami. Samozrejme, že máme problémy s rozvodnami, sieťami. Samozrejme, nie sú to ešte také zod, spolahlivé zdroje energie. Ale to je všetko súčasťou transformácie a my sa tam dostaneme, zvládneme to s vašou pomocou. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Uh, thank you very... Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Timmermans. To smerovanie je jasné urgentné záležitosti, eh, priam eh, núdzové stavy sú jasné. Zhodli sme sa na to, že niečo musíme urobiť. Stále sme sa nedohodli na to, akým spôsobom k tomu e, dospejeme. Čo budeme sústrediť e, na plyn, jadrovú energiu. A chápem e, tú argumentáciu, ktorá tu odniesla. Otázka, hlavná otázka je, aby táto transformácia bola spravodlivá ku všetkým regiónom. Som vám veľmi vďačný, že ste tu boli dnes s nami a tešíme sa na ďalší dialog, spoločný dialog a akým spôsobom budeme dosahovať naše strategické ciele. Teraz by som poprosil, aby všetci opustili miestnosť okrem členov ITRE výboru a ich eh, asistentov. Eh, budeme pokračovať zasadnutím in camera eh, a budeme pokračovať.